Good morning, colleagues, and uh, Príjemné uh, dobré ráno, kolegyňa a kolegovia. Vítam vás na našom druhom dni zasadnutia spoločnej uh, uh, parlamentnej skupiny Skrutínia. Dnes by sme riešili e, európsky cyklus politiky, politiky dva cykly teda. Ehm, budeme sa zaoberať bojom proti organizovanej e, medzinárodnej kriminalite, ako aj e, viacročným programom Europolu. Toto prvé zakladacie stretnutie našej skupiny uzavrieme diskusiou a schválením ehm, rokovacieho poriadku a GPSG. Dúfam, kolegyne a kolegovia, že diskusie k tomuto ste teda diskusie, ktoré prebehli, boli plodné. E, po včerajšom zasadnutí spolupredsedov sme ešte hovorili o detailoch e, e, rokovacieho poriadku. Dohodli sme sa na väčšine vecí a um, všetky tieto body, alebo teda pripomienky, ktoré boli, sme akceptovali. E, onedlho dostanete súhrný dokument a o 11. by sme detálne hovorili o tomto pozmenenom rokovacom poriadku. Potom by sme absolvovali diskusiu a dúfam aj dohodu e, o tomto rokovacom poriadku. Toto teda bude o 11. O nedlho dostanete ten aktualizovaný rokovací program a dúfam, že tam všetko, všetky vaše pripomienky budú zohľadnené. Ďalej, pripomínam, že to bude o 11. Takže kolegyňa, kolegovia, teraz e, prikročíme k doobednejšiemu programu rozprave. Znova pôjdeme e, rovnakým formátom ako včera. Znamená to, že budeme dávať e, slovo najprv dvom poslancom národných parlamentov a jednému poslancovi Európskeho parlamentu alebo náhradníkovi. Takže vyplňte prosím ten formulár tak ako včera. Dajte ho zriadencom v sále a tým požiadate o slovo. Mm, Kolegyňa a kolegovia, ja by som tu chcel teraz privítať eh, vedúceho stála výboru operatívnej spolupráci a vnútornej bezpečnosti Európskej rady pána Erky Kurca, ako aj pán Anidyho, ktorý je zástupcom generálneho riaditeľka pre bezpečnosť na DG e, domácich záležitostí z komisie a e, Chceli by sme sa teraz s nimi rozprávať o prioritách v boji proti organizovanej vážnej medzinárodnej kriminalite. Takže Erky Kort a Olivier Onidy sú tu. V minulosti, teda v minulom e, cykle politiky sme vypracovali určité odporúčania pre radu a komisiu a pre roky 18 a 22, 2018 až 2022 by sme chceli dopracovať e, na základe hodnotenia tento nový politický cyklus. Na základe žiadosti výboru LIBE mm, komisa... komisár King vypracoval návrhy e, na základe teda hodnotia bezpečnostnej situácie. Ale ak ste to nevedeli, tak vám poviem stručne, o čo ide. V prvom rade z, zjednodušenia optimalizácia e, politického cyklu Európskej únie, vyššia zaangažovanosť členských stát, štátov a lepšie integrovanie politického cyklu do národného plánovania ďalej prístup založený na multidisciplinárnom, multiagentúrnom prístupe a lepšie riešenie otázky eh, divo kriminality. Takže pán Kor dostane slovo ako prvý. Otvorte prosím dnešnú diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dámy a páni, ja by som chcel na začiatku poďakovať za túto príležitosť prehovoriť na tejto spoločnej parlamentnej skupine Skrutínia menom Rady ako predseda výboru kozy. Vzhľadom k tomu, eh, teda od vytvorenia v roku 2010 Európsky politický cyklus eh, podporuje funkčné paneurópske fórum o dialogu a pre spoločné operácie v boji proti vážnej a organizovanej kriminalite. Organizované kri- eh, zločinecké skupiny nepracujú len vertikálne alebo len na území jedného členského štátu a v zmysle nedávneho hodnotenia hrozby organizovanej vážnej kriminality 7 z 10 zločineckých skupín e, funguje na území viacerých členských štátov a tento nadnárodný charakter si vyžaduje príslušnú reakciu. E, zaangažovaním e, rôznych európskych aktérov e, sa snažíme bojovať proti činnosti týchto nadnárodných skupín a posilňovať koordináciu medzi členskými štátmi. V roku 2017 um, ehm, si pripomíname taký kľúčový bod, toto je veľmi dôležitý rok. My sme ukončili predchádzajúci cyklus, pripravujeme nový politický cyklus a vo februári výsledok eh, nezávislej správy, ehm, teda hodnotenia politického cyklu, tento návrh bol zverejnený a volal po implementácii určitého systému vykazovania aktivít. Väčšina z týchto odporúčaní bola zohľadnená pri navrhovaní nových záverov pre pokračovanie tohto politického cyklu. Rada po rokovaniach vo výbore Kozy schválila nové e, priority pre boj proti vážnej a organizovanej medzinárodnej kriminalite na obdobie roku 2018 až 2022. A Europol zohráva veľmi dôležitú úlohu e, pri realizácii aktivít tohto politického cyklu. Tým um, podpory uh, sa snaží koordinovať uh, aktérov v členských štátoch a na operačnej úrovni, uh, pričom posúdenie hrozby organizovaného a vážneho zločinu vypracúva priority, ktoré vstupujú do celoeurópskeho prehľadu E, tak hrozby ako aj modu operandy e, organizovaných zločineckých skupín. Je zrejme, že všetky krajiny a regióny Európskej únie nie sú týmto problémom alebo týmito problémami rovnako postihnuté a takisto ani všetky formy organizované vážnej kriminality nemôžu získať prvé miesto na zozname priorít. Avšak som veľmi rád, že môžem oznámiť, že počas politických diskusí o prioritách nového cyklu odporúčania SOKTA boli zohľadnené a to do pomerne veľkej miery. Formulovanie priorít pre takéto široké publikum nebolo jednoduché. Členské štáty síce majú veľký záujem do o, o tvorbu politiky, aj o tento nový politický cyklus a ich účasť e, sa zameriava najmä na v prvom rade facilitáciu nelegálnej migrácie, podru, to sú trestné činy alebo, alebo oblasti činnosti zločineckých skupín, po druhé prevádzactvo, po tretie syntetické drogy, po štvrté uh, marihuana, kokain, heroín, po piaté e, nelegálne obchodovanie s strelnými zbraniami, po šiesté sexuálne zneužívanie maloletých a po siedme MTIC, teda podvody typu MTIC, prioritné oblasti e, presahujú do ďalšieho cyklu a pravidlá sa mierne menia v závislosti od toho, čo nám napoveda štatistika, aké sú e, spoločenské obavy, avšak eh, hlavné línie zostali nezmenené oproti predchádzajúcim eh, rokom. Možno eh, si uvedomiť tri základné posuny, strategické posuny v týchto aktivitách. Poprvé, štruktúra nového politického cyklu sa presúva smerom k napríklad praniu špinavých peňazí a finančným podvodom. E, ďalej bol, bolo identifikované falšovanie dokladov ako jedna z horizontálnych priorít. Po, po ďalšie prepojenie medzi e, terorizmom a ďalšími formami vážnej kriminality je jedna z vecí, ktorá sa neustále zdôrazňuje a po ďalšie priority, ako napríklad um, karuselové podvody, teda MTIC, um, ekologické zločiny a iné. Tam sú zaangažovaní už aj aktéry napríklad z um, oblasti colnej, teda colné orgány, daňové orgány a toto ukazuje, že je potrebné uplatniť uh, takýto multidisciplinárny prístup, ktorý počíta s viacerými agentúrami. A činnosť zločineckých skupín sa mení, využívajú eh, veľmi dobré prepojenia, ktoré existujú, takisto geografická lokalizácia sa menia. Preto je potrebná spoločná aktivita na európskej úrovni. Europol a jeho ehm, posúdenie hrozieb organizované vážnej kriminality určuje priority, alebo teda je jedným zo vstupov pre určovanie priorít na európskej úrovni v tomto spoločnom boji proti vážnej organizovanej kriminalite. Dáva nám totiž do rúk nástroj, ktorým môžeme dokonca do budúcnosti predvídať eh, vzorce fungovania zločineckých skupín. Ďakujem veľmi pekne, pán Kor. Teraz dám hneď slovo pánovi Unidimu, tiež na zhruba 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som v prvom rade privítal vás všetkých v tejto sále, najmä kolegyne a kolegov z národných parlamentov. Um, bol by som, teda chcel by som zaželať veľa úspechov tejto novej skupine, tejto spoločnej parlamentnej skupine pre skrutinium. Europol ako agentúra rastie v uplynulých rokoch pomerne signifikantne a pod vedením pána Wainwrighta, ktorý je jeho výkonným riaditeľom, táto inštitúcia skutočne e, si zaslúhuje spoločnú skupinu ktorá bude nielen poskytovať e, usmernenie pre fungovanie agentúry, ale e, zároveň poskytne podporu. A e, ja som rád, že ste si zvolili práve tému organizovaného zločinu ako hlavný bod týchto úvodných zasadnutí, tak tohto úvodného zasadnutia vašej skupiny. Boj proti terorizmu samozrejme je veľmi dôležitý, ale to neznamená, že je menej dôležitý než organizovaný zločin, ktorý stále je hlavnou hrozbou pre naše spoločenstvo a mal by teda právom zostať jednou z hlavných priorít. Kompliko- komplikácie sú, súvisia najmä s tým, e, čo už bolo spomenuté predtým, teda e, organizované zločin, organizované skupiny sú už z princípu cezhraničné a fungujú v, dokonca v celej Európe v mnohých aktivitách, teda ide o aktivity celoeurópske a e, mnohé z činností týchto skupín majú dokonca aj vážny medzinárodný dopad. Takže ide o, ide o aktivitu, kde veľmi um, dôrazne presahujeme hranice Európskej únie. 40 činnosti zločineckých skupín e, má partnera v krajinách mimo Európskej únie. Ďalej je tu e, komplikujúcim elementom samotný rozsah týchto skupín, teda množstvo aktérov, aj stúpajúce využitie technológií, pričom internetový priestor je evidentnou, evidentným príkladom takejto technologickej podkutosti týchto skupín. No, technológia však môže mať rôzny, rôzne podoby. Každopádne je to oblasť kvôli všetkým týmto e, vlastnostiam, kde Europol môže poskytovať zmysluplnú podporu vnútroštátnym orgánom a práve v týchto oblastiach sa ukazuje plný význam Europolu, najmä vďaka tomu, e, že e, má, alebo teda pomáha podporu, poskytuje podporu pri budovaní ex- centier excelencie, najmä v oblasti pašovania a prevádzactva, kde sa Europol momentálne stal celosvetovou referenciou, teda špičkou v e, stíhaní napríklad elementov z Darknetu. Ďalej je dôležitá spolupráca mimo Európskej únie, teda nad rámec toho, čo robí Európola. To preto, lebo my sme začali silnou analytickou bázou, teda analytikou, ktorú vypracoval Europol. A do tej analytiky vstupujú e, podklady z rôznych zložiek v členských, v členských štátoch, ale zároveň um, európske orgány stanovujú určité prioritné oblasti a, um, a inovácie v tomto cykle boli popísané tak, e, že je potrebné stanovať priority správne a v tejto oblasti je veľmi zriedkavé, že popri pomerne širokých usmerneniach by existoval aj nejaký mechanizmus na európskej úrovni, ktorý by e, podporoval tú operačnú činnosť orgánov a v tomto cykle, politickom cykle, sa snažíme vypracovať aj veľmi konkrétne operačné plány. A to operačné plány, ktoré nebudú už len na papieri, nepôjde už len o teoretické um, vyjadrenia alebo teoretické konštrukty, ale plány, ktoré, e, člensk, e, ktoré s podporou orgánov členských štátov, ktoré vstupujú dobrovoľne ako gestorské orgány do týchto aktivít, e, zabezpečujú, že ciele sa splnia, ale zároveň ide o aktivity a plány, ktoré sú pravidelne doplňané o preskúmania operačných schopností na európskej úrovni, aby sa zabezpečilo, že priority sú nastavené správne. My, Erky, teda predračník, hovoril aj o presahoch z predchádzajúcich politických cyklov a tu najdôležitejším aspektom je fakt, že no, ten cyklus sa premieta do následovného. V prvom rade je veľmi silný dôraz na výsledky. V minulosti um, sme možno mali um, určité nutkanie sa sústredovať príliš na proces, respektíve na plány a menej na samotné operačné aktivity a, a podporu orgánom činným trestnom konaní sme tiež považovali za veľmi dôležitú. Toto je samozrejme veľmi dôležitý prvok nového cyklu, ale po druhé e, je treba vybudovať silnejšiu angažovanosť Inými slovami, vnútroštátne orgány na presadzovanie zákona musia prevziať určitú časť odpovednosti. Teda my sme síce vybudovali určitú štruktúru, ale je dôležité, aby ľudia v členských štátoch mali pocit, že v nej majú svoje miesto. To je ten pojem ownership, teda vlastníctva. A tým, že ide o činnosť, ktorá, v ktorej nefiguruje len Europol, ale mnoho ďalších agentúr, aj vnútroštátnych agentúr a orgánov. E, máme možnosť teraz e, čerpať skúsenosti e, z mnohých strán a využívať aj skúsenosti Európskej pohraničnej stráže, a to najmä v oblasti boja proti prevádzačstvu a pašovaniu ľudí. No a ako som povedal, tieto, tento zločin je medzinárodný, takže je potrebné rozvíjať vzťahy, konkrétne medzi agentúrou, teda Europolom a partnerskými tretimi krajinami okolo nás, v čom pomáhajú európske inštitúcie v podobe formálnych zmluv. Sústreďovanie na priority, ktoré popísal Erky, je veľmi dôležité. Niekedy prebehol veľký boj o to, ktorá tematická oblasť získa prevahu. My sme sa snažili redukovať ich počet a dúfam, že sme sa dopracovali k desiatim veľmi dôležitým, najdôležitejším, e, tak povediať, prioritám v tejto oblasti, kde európska spolupráca má najväčší zmysel. Záverom ide o cyklus, kde poprvýkrát e, integrujeme aj technologický rozmer, teda v tomto prípade skúmame horizontálne fenomény, ako napríklad predaj na internete, kde Ehm, znova budeme schopní využiť maximum toho, čo nám Europol poskytuje z hľadiska skúseností. Takže ide o aktivitu, ktorú nechceme vnímať len ako nejakú teoretickú, akademickú, plánovaciu činnosť, teda je to, je to operatívna vec a je to činnosť, kde vaša skupina pre skrutíniu môže poskytnúť e, veľmi potrebný impuls, najmä orgánom na miestnej, na vnútoštátnej úrovni, aby mohli konať efektívnejšie. Pán Moraješ, ďakujem veľmi pekne obom vám. Um, nevidím, že by niekto žiadal slovo po týchto dvoch vystúpeniach, ale ak predsa je niekto, kto by chcel niečo povedať, tak teraz je priestor. Serias de Mera. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť eh, na eh, adresu toho, čo povedali páni Kort a Onidy. Eh, hodnotenie politického cyklu 2014-2018 bolo ehm, zvaž, bolo ehm, zaradené, bolo klasifikované ako utajené Európskou úniou a v tejto štúdii sa e, používajú určité informácie, ktoré tiež e, sa považujú za utajené, alebo teda sú v režime restricted. A e, tento dokument celý bol tiež klasifikovaný ako utajený. A my momentálne sa snažíme o to, aby politické cykly Európskej únie boli nejakým spôsobom zosúladené s tvorbou priorít, nastavovaním priorít. A prvá otázka je, či sa to naozaj deje. A po druhé, e, politický cyklus Európskej únie 2014-2018 um, ehm, zahrňal vytvorenie nejakého si selektívneho klubu členských štátov a účasť členských štátov na, celkovo na týchto aktivitách sa postupne znižovala. A je tu ďalší element. V čase, keď sa definovali priority, tak e, bolo jasné, že minimálne vnútroštátni zástupcovia, ktorí sú prítomní, by e, alebo teda neboli schopní vykonávať záväzky v mene svojich e, vlád. Ja sa chcem pýtať, ako, spýtať, ako chcete riešiť tento problém. Toto je otázka na pána Korta aj pána Onidyho v novom politickom cykle. No- Ten politický cyklus nebol úspešný a e, dôvodom bolo, že väčšina sa sústreďovala na represiu namiesto, namiesto prevencie. A priority e, takisto e, boli nastavené horizontálne, čo vedie k zmarným príležitostiam a ja by som si chcel vypočuť vašu reakciu na výhrady a pripomienky, ktoré som práve vznesol. A súhlasím s pánom Onidim v tom, že v tejto chvíli prioritou je boj proti terorizmu. Tento, e, táto snemovňa sa tejto téme venuje s maximálnou pozornosťou. Je vytvorená pracovná skupina s cieľom spolupracovať a prispievať k boji, k boju proti terorizmu. Ďakujem. Thank you. Are there any... Ďakujem veľmi pekne. Hlasí sa niekto iný eh, s pripomienkami alebo otázkami. Pokiaľ tomu tak nie je, tak požiadam iba o rýchlu reakciu eh, od obidvoch predrečníkov pána Korta a pána Onidyho. Takže nech sa páči, máte priestor na krátku reakciu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, myslím si, že to predchádzajúce hodnotenie e, je naozaj tajným dokumentom a nebola to ani tak tajná povaha toho dokumentu, avšak tie informácie, e, ktoré tam boli obsiahnuté, patrili jednotlivým národným e, orgánom. My ich samozrejme môžeme vám sprístupniť. Je to takisto dobrý príklad e, možností a spôsobu, ako môžeme v čoraz väčšej miere využívať takéto materiály pre účely tejto medziparlamentnej skupiny. Čo sa týka e, rozvrhu politického cyklu, myslím si, že ten celkový popis jednotlivých e, krokov a opatrení, tie sú vypracované tak, aby boli e, zladené s jednotlivými e, milníkmi tak na európskej ako aj národnej úrovni. A je tu aj samozrejme aj otázka zdrojov, ktorá je nesmierne dôležitá, pokiaľ chceme vykonávať takéto činnosti. Predchádzajúci cyklus bol efektívny Avšak, ako sme si ukázali v hodnotení, a to je samozrejme vám veľmi známe, pán Demera, bolo tam stále ešte príliš veľa teórie. Bolo to stále veľmi teoretickým cvičením to boli všetky tie činnosti, ktoré boli e, zastrešujúce k tým národným plánom, boli takým európskym aspektom. E, samozrejme, to sa odrazilo aj e, v tom politickom cykle. Preto v dnešnej, preto v tej diskusie nám išlo o diskusiu s jednotlivými národnými orgánmi, aby mohli obsiahnuť tento politický cyklus do svojich činností. Preto sme vyvinuli tento nový návrh, tento nový dizajn kde aj počas monitoringu eh, budeme hľadať tie styčné body viac, než tomu bolo v minulosti. Čo sa týka aspektu prevencie, tam uznávam, že máte pravdu. Áno, stále sa ešte nekoncentrujeme eh, vo väčšej miere na prevenčné aktivity, eh, pretože tento cyklus sa e, sústreďujeme e, predovšetkým na oblasť vyšetrovania. Nesústredíme sa ešte na predchádzanie zdrojov e, trestnej činnosti. Je tam nejaké zameranie, ale nie je toto hlavné zameranie. To patrí predovšetkým vyšetrovaniu. Čo sa týka terorizmu, tá priorita To je tá oblasť, na ktorú sa musíme zamerať, ale nesmie nás to rozptýlovať od iných e, aktivít. Keď sa pozrieme na e, zástupcov národných parlamentov e, v tejto sále, oni veľmi dobre poznajú, aké je zložité riadiť finančné prostriedky na národnej úrovni niektoré národné agentúry investujú tieto prostriedky iba jedným smerom a preto politický cyklus je dobrým spôsobom na tradičné aspekty bezpečnosti, ako je napríklad e, predchádzanie organizovanému zločinu. Ak by som mohol teda niečo e, predtým, myslím, že ešte Papa tieto roz, e, z Greckého národného zhromaždenia by chcel položiť otázku. Takže najprv e, mu dáme priestor na otázku a potom budete môcť odpovedať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som vám pogratulovať e, k prezentáciám a za veľmi štrukturovaný e, prístup k prioritám nového politického cyklu. Ale chcel by som vám položiť otázku. na hodnotenie predchádzajúcich činností. Čo ste hovorili, že ste zobrali do úvahy odporúčania počas hodnotenia na to, aby ste definovali nové priority. V rámci tých 7 priorit, ktoré navrhujete, nevidím potieranie kybernetického zločinu. to e, na jednej strane je forma terorizmu, Na druhej strane je to fenomén, ktorý je rozšírený po celej Európskej únii. Mnoho vlád sa vyjadrilo jasne. Kybernetický zločin je prepojený s organizovaným zločinom a takisto aj e, s formami terorizmu. Nie je to iba radikalizácia určitých skupín. Preto by som sa rád opýtal túto otázku. Nemal by byť eh, eh, kybernetický zločin jedný z priorít Europolu? alebo minimálne by tu mala byť lepšia koordinácia medzi vládami a eh, prijaté konkrétne opatrenia, ktoré by sa lepšie vysporiadali s týmto aspektom, ktorý, ako sa zdá, tak rastie v Európe ako aj mimo nej. Kolegovia, e, máme čoraz e, viac prihlásení o slovo. E, prosím, pošli, zašlite nám ich za predsedníckému slovu. Predtým, než pán Kort odpovie, ešte pán Lanec z Estonského parlamentu. A to bude teraz v tejto časti posledná otázka. Franina. Ďakujem pekne. Ja by som chcela viazať na otázku pána Diasa de Meru. E, vidíme rozdiely e, v poskytovaní informácií vo fáze vyšetrovania o príčinách zločinov. Hovoríme o závažnej trestnej činnosti. Tak e, následne si kladieme otázky súvisiace s prevenciou, teda ak Europol chce konať proaktívne, ak bude poskytovať informácie o príčinách eh, niektorých zločinov, nebude si to vyžadovať eh, navýšenie zdrojov. Tieto informácie totiž to už sú k dispozícii v databázach, v zoznamoch. Teda možno takýto prístup, proaktívny prístup zo strany Europolu by sa mohol eh, stať pravidlom a tým pádom by sme získali dôveryhodnejšieho partnera. Ďakujeme pekne. Pán Kort. Ehm. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa zodpovedať na všetky tri otázky. Ja mám iba krátku pripomienku. A tú prvú otázku ehm, sme v podstate už zodpovedali, ale z pohľadu členských štátov ehm, to vnímame rovnaké. Prvý politický cyklus 2013 až 2017 bol úspešný. Či členské štáty môžu robiť viac? Áno, samozrejme môžu. To by bolo rýchlejšie, efektívnejšie a malo by to preventívnejší účinok než ten prístup, ktorého eh, sme svedkami a ktorý očakávame. Samozrejme, takýto prístup e, pomohol e, skoordinovať jednotlivé národné agentúry a colné úrady tak, aby mali dobrú cezhraničnú spoluprácu. A videli sme takisto aj e, spoluprácu s tretími krajinami, ktorá je nesmierne dôležitá. To sa ukázalo v prvom politickom cykle, je nesmierne dôležitá pre celú EÚ. Čo sa týka priorít, ktoré som spomenul a takisto e, čo sa týka priorít, ktoré boli spomenuté v druhej otázke. Ja som síce spomenul iba 7 priorít e, z desiatich, pretože to sú tie priority, kde máme najvyššiu účasť e, členských štátov. Avšak je tu aj priorita, ktorá sa týka organizovaného majetkového zločinu. Potom je tu aj zabavovanie prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti. A potom sú tu aj priorita so zločinou voči životnému prostrediu. Keď hovoríme o kybernetickom aspekte, kybernetický aspekt je jednou z tém pod kybernetickou prioritou. Je tu napríklad zneužívanie platobných prostriedkov kreditných e, krajín, zneužívanie detí. Takže e, kybernetická oblasť e, je niečo, čo existuje v rámci jednej priority, ale zároveň je to aj horizontálnou záležitosťou, ktorá je prítomná vo viacerých prioritách, ktorý máme konkrétne v štyroch. A ako som už spomenul, spolupráca colných úradov je nesmierne dôležitá a jej dôležitosť neustále stúpa. My sme veľmi vďační, že Europol má veľmi dobré výsledky pri prepájaní colných úradov a národných agentúr a to, že ich dokáže dostať za jeden stôl. No a posledná otázka. Či môžeme byť ešte proaktívnejší a pôsobiť preventívnejšie? Áno, no samozrejme. E, to je to, čo e, chceme e, a k čomu nabádame aj členské štáty v súčasnom svete, kde služby e, sú online, zločin je veľmi dynamický a rýchly, to znamená, že aj policajné orgány musia jednať e, rýchlo, musia si vymieňať e, osvedčené príklady dobrej praxe a skúsenosti sa snažíme zbierať a zdieľať ich. Ale samozrejme očakávame viacej. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme na viacročný program Europolu a teraz prejdeme na prezentáciu výkonného riaditeľa Europolu. Čiže kolega sa ujme slova. Takže Ike má slovo. Takže ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať všetkým účastníkom predchádzajúceho panela. Ja by som chcel tiež pozdraviť všetkých prítomných. Máme ďalej na programe druhú časť našej schôdze. Ide tu o viacročný pracovný program Europolu. One slightly awry. One second. If you could fix that, please it fixed? Please carry on. We were getting the wrong channels. Try it, start again and see. Kas eh, tõlge on kuulda? Už je to v poriadku? Áno. Takže už všetko funguje výborne. Takže ešte raz. Neviem, čo sa presne stratilo v tlmočení, takže dostávame sa teraz k druhému bodu nášmu programu. Dnes do poludnia ide o viacročný pracovný program Europolu. Tento viacročný program bol predložený všetkým delegáciám, aby sa vyjadrili, aby zaujali stanovisko ešte 10. júla 2017. Získali sme vyjadrenia dvoch delegácií z Európskeho parlamentu a taktiež vyjadrenie pána Pistoriusa z nemeckého Bundesrátu. Tieto vyjadrenia boli predložené Europolu 3. októbra 2017 a aby sme nepreťahovali čas, bez dlhých úvodov dávam slovo teraz výkonnému riaditeľovi Europolu, pánovi Robovi Wainwrightovi a potom bude možnosť eh, dať priestor výmene názorov. Tí, ktorí sa chcú vyjadriť, prosím, láskavo sa prihláste písomnou formou, tak ako aj doposiaľ. Nech sa páči, máte slovo. You, you, Ďakujem veľmi pekne, Moraes. Chcel by som vám pogratulovať, eh, ako aj vašim kolegom, za eh, zdarné vytvorenie tejto medziparlamentnej eh, skupiny. A takisto by som sa chcel poďakovať predračníkom za vytvorenie tejto skupiny. Poukazuje to na úspechy nariadenia o Europole, ktoré predpokladá vytvorenie lepšie medziparlamentnej e, spolupráce a takisto aj vytvorenie kontrolnej skupiny. To zvyšuje e, transparentnosť a takisto aj zlepšuje profil naprieč celou Európskou úniou, čo je nesmierne e, dôležité a zároveň zabezpečuje aj dôveru našich občanov v to, že máme dostatočné nástroje na boj proti cezhraničnej kriminalite a zločinu. A Europol bude slúžiť tomuto výboru a čo najlepšie. Chcel by som teraz odprezentovať viac ročný programový dokument Europolu na nadchádzajúce obdobie. Ako vo všetkých týchto dokumentoch, text je pomerne suchopárny, ale chcel by som vám naznačiť, čo sa nachádza medzi riadkami a čo Europol bude robiť a kde budeme pomáhať členským štátom v boji proti organizovanému zločinu. Chcel by som sa takisto Eh, obrátiť a odp- na vás a odpovedať eh, na niektoré vaše otázky, ktoré tu už zazneli. Eh, tento programový dokument pozostáva zo strategických cieľov, ktorí vychádzajú z 5-ročnej Europolovej stratégie a samozrejme a vychádza aj z externej stratégie, ktoré vyžaduje článok 12 nariadenia o Europole. Samozrejme, stratégia Europolu nastavuje e, prácu Europolu a úroveň jeho ambícií na nadchádzajúce 5 rokov. A tento slajd zobrazuje tie hlavné e, polia činnosti Europolu. Europol nie je policajným orgánom, nie je žiadnou FBI Európskej únie, nemá výkonnú moc. E, tie sú vyhradené jednotlivým členským štátom Európskej únie avšak e, Europol e, e, predovšetkým pracuje s dostupnými dátami a umožňuje zber a výmenu údajov, ktoré sa týkajú kriminálnej a teroristickej činnosti naprieč Európou. A vyvinuli sme systém, ktorý sa volá Siena, ktorý je jedinečný, bezpečnostný a bezpečný kanál komunikácie medzi policajnými orgánmi. Europol je teda schopný schopní využiť tú kolektívnu snahu veľmi širokej policajnej komunity v Európe. Minulý týždeň eh, regionálna policajný zbor eh, eh, z Nižného Saxonska sa stalo sto, s tým policajným zborom na regionálnej úrovni, na vysokošpecializovanej úrovni. To je a e, je to ďalší bod e, a ďalší milník pri našich e, snahách koordinovať tieto snahy. Chceme samozrejme identifikovať pohyb teroristov a zločincov cez naše hranice. V Europol implementujeme takisto aj analytickú časť, ktorá sa týka týchto údajov, aby sme vedeli poskytnúť operatívnu pomoc našim partnerom. Na spodku tohto slajdu e, vidíte napríklad e, odborné centrá e, pre závažnú organizovanú trestnú činnosť, kybernetický zločin a terorizmus. Je to napríklad sledovanie finančných tokov alebo sledovanie teroristickej propagandy online. Napríklad máme aj vyšetrovanie a sledovanie vrážd a samozrejme odborníkov eh, na boj proti praniu špinavých peňazí. Sledujeme napríklad výskyt e, laboratórií na varenie drog, takže spracúvame veľké množstvo údajov, ktoré sa týkajú e, trestnej činnosti e, v oblasti, ktoré najviac ohrazujú bezpečnosť našich občanov. Kombináciou týchto dát a odborníkov je potom dodávané na úroveň členských štátov, tak aby policajné orgány mohli prijať kroky, ktoré povedú povedú k lepšiemu boju proti organizovanému zločinu a terorizmu. Ďalší slajd poprosím. Čo sa týka e, výmeny informácií, e, samozrejme spolupracujeme e, s jednotlivými agentúrami EÚ, predovšetkým Frontexom a Eurojustom a takisto aj EU LISA. Ale samozrejme to gro našej práce je dodávať informácie národným agentúram. E, spomenul som e, naše tri priority. Je to obchodovanie s drogami, závažná trestná e, činnosť a pretože napríklad obchodovanie s drogami, čo sa týka objemu, je to najväčšia e, trestná činnosť. Samozrejme, významne sme za minulý rok navýšili aj e, sledovanie e, prevádzačstva čo sa týka kybernetického zločinu, e, v prvej polovici tohto roku sme podporili 152 e, vyšetrovaní na úrovni členských štátov. Ako povedal e, zástupca Gréckého národného zhromaždenia, kybernetický zločin je čoraz závažnejšou hrozbou voči európskym občanom. Nedávno sme koordinovali operáciu naprieč 30 krajinami s podporou FBI e, z USA a veľmi dobrú prácu odviedli holandské orgány, e, e, ktoré viedli k zastaveniu činnosti niektorých organizácií, ktoré pôsobili na tzv. temnom webe mali sme 350 tisíc rozličných položiek, e, ktoré sa predávali na tomto, na tomto webe. Od druhok cez nelegálne e, zbranie e, materiály zneužívania detí. Bolo to neuveriteľné množstvo nelegálnych aktivít, ktoré sa dialo priamo v rámci našej digitálnej spoločnosti a vyžadovalo si to koordinovanú snahu naprieč 30 krajinami, aby sa nám podarilo narušiť túto sieť. Samozrejme, kybernetický zločin je jedným z najpálčivejších e, oblastí. Terorizmus, e, samozrejme, e, bohužiaľ, už má na svedomí 25 incidentov v Európe. Europol podporil 176 vyšetrení cez prípadov cezhraničného terorizmu tohto roku a musím povedať, že sme veľmi radi, že sme mohli poskytnúť aj operatívnu e, pomoc e, pri vyšetrovaní všetkých závažnejších teroristických incidentov aj toho ostatného e, útoku v Barcelone. Ďalší slajd poprosím. Excuse me. Uh, next slide, please. I've, I've dealt with that. Excuse me. In all our aspects of our work, of course, we strive... Vo všetkých aspektoch našej práce sa snažíme pôsobiť čo najefektívnejšie, ehm, vníma to zodpovedne, dodržiavame pravidla z hľadiska rozpočtu a taktiež finančného plnenia, aké všetkých pravidel, ktoré sa stiahujú na akékoľvek inštitúcie Európskej únie, akúkoľvek agentúru. Samozrejme, podrobujeme sa tiež auditu dvora auditorov. Výbor LIBE v Európskom parlamente nám udeluje absolutórium teda vychádzame z veľmi e, vysokých noriem priamej zodpovednosti a, a pravidel riadenia, tak ako napokon to platí pre všetky agentúry Európskej únie. Minulý rok sme absolvovali proces interných reforiem a Európsky parlament sme informovali o tom, že máme najvyššiu mieru plnenia rozpočtu doposiaľ dosiahnutú na úrovni Europolu a taktiež sme e, dodržali odporúčanie dvora auditorov. S veľkým potešením sme spolupracovali s výborom LIBE Európskeho parlamentu a tiež s mnohými národnými parlamentmi v posledných rokoch intenzívne. A tým sme ešte zvýšili mieru parlamentnej zodpovednosti, ale ako som už uviedol, vytvorenie tohto orgánu, tejto dohľadnej skupiny pre činnosť Europolu ešte posilňuje tento základ parlamentného dohľadu nad činnosťou Europolu. A to e, vítame. Na tejto tabulke e, sú znázornené zdroje, ktoré máme k dispozícii. Zhruba zdvojnásobujeme množstvo informácií, ktoré spracovujeme, taktiež zdvojnásobujeme množstvo operácií a informácií zhruba každé dva roky. To má samozrejme dopad na e, naše zdroje. Absolvovali sme veľmi proaktívnu internú reformu, aby sme zvyšili efektívnosť našej práce, ale Isté, že tento významný nárast e, objemu práce Europolu si vyžaduje prispôsobenie zdrojov nedávno riadiaca Rada Europolu odhadla na rok 2017 e, zdroje, ktoré sú uvedené v druhom stĺpci. Ďalej návrh rozpočtu, ktorý vypracúva komisia, tento návrh nesplnil tieto očakávania a riadiaca rada po porade so mnou sme sa snažili spolu vyhodnotiť, aké to bude mať dopad na našu činnosť na budúci rok. Príslušné výbory Európskeho parlamentu zatiaľ upravili návrh Európskej komisie. Približuje sa to viac o pôvodným odhadom Europolu. Ešte čakáme na záverečné rozhodnutie k rozpočtu Európskej inštitúcií koncom tohto roka. Čo sa týka externej stratégie Europolu, to sa týka najmä spolupráce s agentúrami mimo Európskej únie a taktiež s partnermi mimo Európskej únie. Tu vychádzame do veľkej miery z ostatných strategických dokumentov, najmä z globálnej stratégie pre bezpečnostnú a zárečnú politiku EÚ, taktiež z Európskej bezpečnostnej agendy a tiež z konceptu Bezpečnostnej únie a tiež Európskej agendy pre migráciu. Riedeca rada Europolu tiež aj na podnet Európskej komisie a spolu s SVČ stanovuje program Európskej stratégie, teda zahraničnej stratégie Europolu. Naše priority sa v tejto oblasti sústreďujú najmä na posilnenie podpory Europolu členským štátom a tiež naša činnosť v oblasti boja proti terorizmu. Samozrejme, vychádzajúc z toho, že Terorizmus a zločinnosť, e, ktoré zaznamenávame v Európskej únii, neustávajú v hranicách EÚ, majú globálnu dimenziu a to znamená, že je potrebné proaktívne spolupracovať aj s partnermi mimo Európskej únie. Snažíme sa posilniť pozíciu Europolu ako uprednostňovanej platformy e, pre vynúcovanie platnosti práva na medzinárodnej úrovni v tých oblastiach, ktoré sú pre nás dôležité. Uvediem príklad začiatkom tohto roka v kontexte malckého vyhlásenia o boji proti problémom súvisiacim s migráciou Európska únia a teda lídry európskych e, členských štátov sa dopracovali tejto deklarácii a tam sa volá po posilnenej výmene informácií v kontexte pašovania a prevádzania medzi krajinami Severnej Afriky a Európskej únie. máme možnosť koordinovať výmenu informácií na úrovni Európskej únie a taktiež v globálnom meradle tým, že máme jednečné kompetencie nad 200 styčnými dôstojníkmi a taktiež ďalšími orgánmi vo viac ako 40 krajinách, v ktorých teraz ktoré sú e, teda zastúpené v našom sídle v Hágu. Títo zástupcovia svojich e, krajín majú výkonné právomoci, ktoré Europol nemá a vďaka tomu je možné, aby absorbovali naše informácie, naše skúsenosti, aby následne potom koordinovali operácie vo svojich domovských krajinách. Sú významnou súčasťou činnosti Europolu a poskytujú veľmi dynamickú platformu pre činnosť Europolu a je to jeden zo základných kameňov našej schopnosti pôsobiť aj v celej škole rôznych iných eh, mimoeurópskych krajín. Europol taktiež rozvíja spoluprácu aj s európskymi operáciami a misiami, najmä tie, ktoré majú výkonné funkcie v tých oblastiach, ktoré sú relevantné v oblasti eh, vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Okrem toho USA sú primárnym strategickým partnerom Europolu a to vrátane komunity styčných dôstojníkov v rámci Europolu. Máme 12 amerických federálnych agentúr, ktoré sú zastúpené a zohrávajú významnú úlohu v mnohých našich vyšetrovaniach. Už som spomenul strategický význam krajín z Stredného východu a z Afriky a taktiež z Západného Balkánu, ako aj Turecko. Aj tu sa vždy snaži, e, ešte stále snažíme optimalizáciu vzťahov. Interpol je našim e, hlavným medzinárodným partnerom pre policajnú spoluprácu celosvetovo, ale aj ďalšie medzinárodné organizácie ako napríklad NATO, aj s nimi čoraz e, užšie spolupracujeme. Teraz posledná strana. Toto bol teda stručný súhrn nášho programového dokumentu, čo sa týka jeho aktuálneho stavu. Navrhujeme informovať e, e, tento orgán o akýchkoľvek zmenách v tomto dokumente, a každoročne do konca januára predkladáme komisii, parlamentu a rade tiež akékoľvek aktualizácie. A preto e, ďalší programový dokument môžete očakávať e, do januára budúceho roka. Už strácam hlas. E, nie je to úplne taký záchvat kašla, ako sa nedávno niekomu prihodil na stranickom sneme, ale predsa len myslím, že to by z mojej strany mohlo stačiť tejto chvíli. Uh, dear colleagues, if I... Um... Ďakujeme pekne Robovi. Ešte krátka procedurálna poznámka. Niektorí si už čítate kompromisy, možno ste trošku zmetení. Eh, dovolte, aby som poznamenal, že došlo ku chybe v dokumente. Existujú dve kópie v súbore dokumentov. Ak si to teda čítate, sú tu dve rovnaké kópie, pričom prvé tri strany sú nosné. Teda berte do len tie prvé tri strany, ospravedlňujeme sa. Pri tlači došlo ku chybe. Berieme to e, na vlastné triko, e, ospravedlňujeme sa za to. Ak si teda čítate dokument kompromisných návrhov, došlo ku chybe, opakujem. Eba tie prvé tri strany sú nosné, zvyšok nie. Dúfam, že to bolo jasné. A teraz odovzdávam slovo späť eh, svojmu spolupredsedajúcemu eh, po tom, čo som prevzal odpovednosť za túto chybu eh, vo tlačení kompromisov. Nech sa ti páči, Rajvo. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Wainwright. Ešte predtým, ako dáme priestor otázkam, chcel by som dať slovo na dve minúty pánovi Pistoriosovi a potom na dve minúty pánovi Diasovi Demerovi. Nech sa páči, pán Pistorius. Ja, Dank, äh, Ďakujem pekne, dámy a páni. Myslím si, že je, sú na mieste dve poznámky k rokovacom poriadku. Nadviažem na to, čo som už uviedol včera. Europol, tak ako akýkoľvek bezpečnostný orgán si vyžaduje dôveru, a to znamená otvorenosť, odvahu, um, umožniť efektívnu parlamentu kontrolu. Efektívna parlamentná kontrola však znamená, uh, že musí byť umožnená, teda budeme musieť vytvoriť podmienky, uh, ktoré budú aj niečo stáť ak sa okamžite postavíme k tejto téme, takže to nemôže nič stáť, že to nemôže byť ani spojené so žiadnou návahou. A navyše, tak e, na to môžeme rovno zabudnúť. Práve v prvej fáze tejto parlamentnej kontroly bude dôležité vybudovať dôveru a to súvisí aj s e, so schopnosťou, s pracovnou činnosťou. Uvediem príklady podskupiny sú mimoriadne dôležité pre činnosť eh, medzi výročnými schôdzami a tiež pri príčasti výročných schôdzí a z pohľadu Nemecka nie je možné ich zrušiť. Eh, ďalej druhá poznámka. Iba písomné a ústne vyjadrenia, ak budú prípustné, eh, to môže byť schodný spôsob um, na dosiahnutie kompromisov, ale ak sa môže odpovedať iba ústne, tak to je príliš veľkou záťažou. Možno by bolo vhodné pripustiť aj písomné vyjadrenia, ale potom možno obmedziť ich počet, e, dajme tomu podľa počtu členov, ale iba ústne zodpovedanie, to je e, príliš veľké zaťaženie všetkých e, schôdzí, aj časovo, a preto som presvedčený o tom, že to nie je schodný kompromis, tak ako je uvedený v dokumente. A ešte jedna poznámka, ak dovolíte, sekretariát. Bola tu snaha prispôsobí tento sekretariat aj činnosti iných eh, podobných konferencií, ale tu eh, samotná činnosť predpokladá, že to bude stáť eh, prostriedky, bude sa to musia prispôsobiť aj štruktúrne. My sa snažíme za nemeckú stranu poňať to nákladovo neutrálne, snažíme sa to pokryť aj z možností a prostriedkov členských štátov, ale mali by sme to um, vnímať tak, ak by som to mal zhrnúť, uh, Nestažme sa to za každú cenu e, poňať čo najlacnejšie, najmenej nákladne. Myslím si, že parlamentná kontrola si vyžaduje patričnú dôveru a to si vyžaduje patričné zdroje. Ja som totiž presvedčený o tom, že Europol, tak ako som už viackrát uviedol, strednodobo a až dlhodobo bude musieť konať aj ako vyšetrovací orgán v šegenskom priestore. A preto bude potrebné už teraz zajistiť dostatočnú dôveru, aby tento proces mohol pokračovať. Preto chcem požiadať, a to naozaj je um, dôrazne v mene Nemecka, aby sme nevychádzali len e, z nákladov pri posudzovaní možnosti parlamentnej kontroly. Ďakujem. Aitäh, härra Pistorius, ka... Ďakujeme pekne, pán Pistorius. Úprimne povedané, dostali ste sa už k ďalšiemu bodu nášho programu. Očakávali sme skôr vyjadrenie k programu, pracovnému programu Europolu. Ja som to pochopil tak, že sa chcete vyjadriť k viatročnému pracovnému programu. Áno, veľmi rád. Ja som naozaj prekročil e, k ďalšiemu bodu, ale napriek tomu platí to, čo som povedal. Nevadí. Veľmi rád e, sa teraz teda opriem e, o svoj pôvodný text. Chcel by som privítať pracovný program Europolu a tiež strategické ciele, ktoré sa tu uvádzajú. Viacročný pracovný program Europolu Myslím si, že je dobrým základom pre zlepšenie podmienok boja proti terorizmu, organizovanú zločinu a počítačovému zločinu a tiež z hľadiska kontroly vonkajších hraníc. Toto musí byť súčasťou činnosti v budúcich rokoch. Miera hrozby sa dokáže potlačiť iba silnou spoluprácou, silným Europolom, ktorý bude mať dostatočné kompetencie. Podľa môjho presvedčenia je to najvýznamnejšia inštitúcia v celej architektúre európskej bezpečnosti. Viacročný pracovný program znamená, že Europol je kľúčovou súčasťou výmeny informácií v rámci EÚ a tiež výmeny informácií s tretimi krajinami bude e, kľúčový. E, existujúce informačné siete ako SAS, e, taktiež IAS sa musia rozšíriť, musia sa intenzívnejšie využívať. Je to veľmi podstatný krok, najmä vzhľadom na obrovský nárast dát, ktorý sa očakáva aj z dôvodu implementácie systému e, vstupov výstupov sa dá očakávať tento nárast objemu dát, taktiež čo sa týka e, odoberania otlačkov prstov a ďalších e, údajov na hraniciach. A preto cieľový program interoperability, spracovania údajov je potrebné v čo najkračej dobe spustiť do praxe, tak aby fungovala výmena údajov a tiež, aby bolo možné vymeniť si informácie aj v trestnoprávnej oblasti je eh, dôležité eh, zajistiť to a okrem toho je to dôležité aj na zachovanie dôvery občanov v Európu. Eh, ďalšia oblasť režimného pracovného programu sa týka boja proti terorizmu. Chcel by som privítať, že Európske centrum na boj proti terorizmu ECTC je posilnené vo svojej funkcii, aby dokázalo viac čeliť týmto hrozbám. Ale podľa môjho presvedčenia, aby sa mali zohľadniť aj e, rozšírené kompetencie tohto orgánu a tiež by mal získať aj výkonné právomoci. Ďalej posilnenie Europolu a jeho právomoci je pre mňa osobne už niekoľko rokov e, e, veľmi dôležité. Viackrát už som sa vyslovoval za vytvorenie Európskej FBI pod záštitou Europolu. Tento schválený program na roky 2018 až 2020 je významným a správnym krokom týmto smerom a významne prispieva k tomu, aby Európa bola e, schopná poskytnúť vyššiu bezpečnosť svojim občanom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dám slovo na dve minúty pánovi Diazovi Demerovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. je um, evidentné, že Bundestag hovorí veľmi dobre, ale tak, takisto mám pocit, že hovorí príliš veľa. A preto uh, predpokladám, že nám dáte rovnaký uh, rečnícky čas, teda nám, čo sme z Európskeho parlamentu. Ja by som chcel um, troška sa vzdať tých osobných otázok a pustiť sa skôr na tú cestu parlamentnej kontroly. Ehm, minulý týždeň sa stretla v parlamente skupina, ktorá sa vyjadrovala k viacročnému programu Europolu. A ja by som chcel povedať, aké otázky vlastne trápia Európsky parlament. Avšak e, toto, musím povedať, nie sú otázky, ktoré by trápili mňa osobne. Ja osobne mám troška iné problémy, ale mojou povinnosťou je ako spravodajcu predložiť tie otázky, na ktorých sa zhodol Európsky parlament, a ktorý, ktoré trápia Európsky parlament. A sú štyri. V prvom rade program zdôrazňuje potrebu spolupráce s Interpolom. Avšak e, nerieši e, otázky týkajúce sa možnej alebo kvality údajov Interpol, Interpolu. A k tomuto by som poprosil pána riaditeľa sa vyjadriť. Europol ďalej e, hovorí o tom, že nové nariadenie do veľkej miery hovorí o tom, ako Európa bude spolupracovať so súkromnými orgánmi. A ja by som povedal, teda ja osobne v tom mám jasno, ale um, a je to podľa mňa dobre zohľadnené v tom novom nariadení, ale otázka parlamentu je, ako táto spolupráca bude konkrétne prebiehať. Ďalšia vec sa týka um, toho, že program hovorí o tom, že spolupráca s inými orgánmi, CEPOL, EULISA a tak podobne, FRA, uh, ako, ako teda bude prebiehať a E, ako sa bude vlastne realizovať v rámci tých spoločných, alebo teda iniciatív spoločného záujmu. Ale nešpecifikuje ten program, e, dáme tomu harmonogramy alebo nejaké, nejaké systémy spolupráce, alebo konkrétnu, konkrétne kanály spolupráce. Čiže Europol má možnosť si vytvoriť e, dohody o spolupráci s tretimi krajinami a takisto partnermi. A ďalšia otázka bola Mm, skrátka, že mohol to urobiť 1. maja 2017. Teda to bol, to bol taký jediný uh, termín. A ja by som chcel um, povedať, že my samozrejme Európa podporujeme. A ako Monika vie, eh, my ako parlament sme schválili eh, navýšenie rozpočtu o 10 miliónov eur na nasledujúce hospodárske obdobie. Um, a chcem sa vyjadriť ešte k dopadu E, Europol, ten určite má svoj význam. Je to obrovská hodnota, ktorú nám poskytuje. Ale e, tá otázka je komplikovaná aj preto, lebo e, na toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá. Otázka rodu. 38% v Europole sú ženy, proti ním je stojí 64% mužov. Čiže fakticky toto je toto je celosvetová platforma, tak povediac. Ehm, a toto, tomuto by bolo treba venovať pozornosť. Ďakujem. Dias de Mera, Ďakujeme pekne, pán Dias de Mera. predsedajúci vychádzajú z kompetačných eh, opatrení. Dostali ste aj vy dostatočný priestor vyjadriť sa viac ako pôvodné e, dve minúty. Tiež ste mali možnosť položiť niekoľko otázok. Možno pán Wainwright by na ne rád odpovedal predtým, než sa spustí širšia diskusia. Ďakujem pekne. Ja by som tiež zareagoval na vyjadrenie pána Pistoriusa, ak dovolíte. Najskôr by som sa chcel poďakovať za jeho prejav podpory k činnosti Europolu všeobecne má veľmi jasnú víziu o tom, akú podobu by mal mať budúci mandát Europolu a tiež sa mu chcem poďakovať e, za podporu zvýšenia podpory Europolu z hľadiska dostupných zdrojov. E, čo sa týka spracovania dát, e, v, Europolu, v Europole veľmi správne poznamenal, že sa zväčšuje objem dát. Ja by som chcel opäť zdôrazniť, že na to, aby Europol dokázal efektívne zhromažďovať, analyzovať a zaistiť výmenu osobných údajov, samozrejme presne podľa stanovených pravidiel a legálne, toto je e, jadrom činnosti Europolu v spolupráci s členskými štátmi. Preto by som chcel oceniť európske inštitúcie v tom, že dokázali úspešne uzavrieť nové rámcové nariadenie o Europole. E, chcel by sa vyzvihnúť prínos pána Diasa Meru ako spravodajcu a to vrátanie režimu ochrany údajov. Aj e, na Europol sa teraz tento režim vzťahuje. Je to veľmi osobitný režim, ktorý podľa môjho názoru je naozaj svetovým príkladom toho, ako by sa mal uplatňovať takýto režim ochrany údajov na e, inštitúciu nášho druhu. My e, sme ochotní podrobiť za týmto vysokým štandardom. Teda sme teraz vybavení dostatočne týmito nástrojmi, vďaka ktorým dokážeme efektívne spravovať našu prácu a zároveň sa podrobovať veľmi prísnym pravidlám ochrany údajov, bezpečnosti údajov, ale tiež e, zaistiť efektívne fungovanie tohto režimu. Čo sa týka otázok pána Diaza Demeru, e, podľa povahy dát vychádzame z rôznych režimov ochrany údajov, možno nie v rovnakej miere, ako e, sme na to boli zvyknutí v rámci Europolu. Musíme však zároveň uznať, že Europol má jedinečnú možnosť spojiť nás so zvyškom sveta. Ale jadrom nášho režimu spracovania údajov e, sú veľmi dôležité protokoly na ochranu údajov, tak aby bolo zaistené, že držiteľ údajov, dajme to v členských štátoch, bol um, subjektom, ktorý má kontrolu nad týmto údajmi. Europol teda nepristúpi automaticky uh, k výmene uh, týchto údajov bez uh, riadneho súhlasu držiteľa týchto údajov. Toto sú ďalšie uh, štandardy, ktoré sú veľmi dôležité preto, aby sme si zachovali dostatočnú dôveru našich operačných partnerov. Samozrejme, sme pripravení v plnej miere dodržiavať štandardy ochrany údajov. Teda je potrebné uznať, že niekedy máme dočinenia s rôznymi súbormi údajov z rôznych zdrojov a pristupujeme k nim aj odlišne. V prípade súkromných eh, subjektov, ako už celkom iste vie eh, pán Diaz Demera, eh, tu sa plánuje prehlbiť spoluprácu v budúcnosti, najmä v boji proti počítačovej kriminalite, príspevok, dáme tomu, technologických firiem je mimoriadne dôležitý. Je to jeden z našich vlastných hlavných nástrojov, ako reagovať na počítačovú kriminalitu, ale opakujem ešte raz, e, že primárna e, dátová bezpečnosť a nariadenia, ktoré s tým súvisia, to sa uplatňuje na národnej úrovni. V kontexte európskych orgánov sa nám podarilo uzavrieť tzv. E, pracovné dohody o výmene údajov s Frontexom, Eurojustom a taktiež s EULISou. Čo sa týka tretich krajín, to je úplne iná vec. Nariadenie stanovuje, že dohody o spolupráci, ktoré Europol uzavrel, ešte podľa predchádzajúceho právneho režimu naďalej sú v platnosti a to je veľmi dôležité, pretože vďaka tomu je zaistená kontinuita spolupráce s veľmi významnými partnermi ako e, napríklad USA, Švajčiarsko, Norsko a podobne. Čo sa týka uzavretia ďalších dohôd s tretími krajinami a tretími stranami budúcnosti, toto už bude založené v novom režime pod vedením Európskej komisie. A pán Diaz de Mera eh, hovoril eh, o tom, že necelých 40 eh, tých postov sú obsadené ženami a ja to lutujem, bolo by dobré, keby sa toto číslo zvýšilo. My sa aj snažíme roky o zvýšenie e, podielu žien v Európole avšak e, otázka je, e, koľko žien sa nám hlásia. To číslo prihlásených, alebo teda žiadosti o prácu je menej. Takže toto je určite oblasť, ktorej je možné situáciu v Európole zlepšiť. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k diskusii, k otázkam. Chcel by som pripomenúť, že je potrebné e, odovzdať e, kartičky, ktorými sa prihlásite o slovo nášmu sekretariátu. E, máme dve otázky od zástupcov národných parlamentov a jednu otázku od poslanca Európskeho parlamentu. Začíname pánom Negositikirom, ktorý zastupuje Cyperský parlament. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán Wainwright, Ja budem hovoriť o e, výroku súdu v oblasti, v oblasti PNR. E, ako toto, tento rozsudok e, súdneho dvora ovplyvní váš viacročný program? To je jedna, jedna otázka. Druhá otázka, čo k nedávnym teroristickým útokom Can everybody hear? Takže neviem, či každý počuje ten preklad. E, ste tiež počuli? OK, let's try to. Neban, laudire, Takže tlmočníci by radi podotkli, že tlmočenie išlo z angličtiny, ale také nejaké spomalené. It's not... Neban, lavo ines nihis. Sorry, it's not working yet. Takže skúsime to znova. Ak eh, všetci počujú tlmočenie, podotýkajú tlmočníci. Äh, it's okay now. In English channel, we can hear the French language only. We hear French on the English channel. Yeah, uh, English. Good thing ingliskeelne kanali on lülitatud prantsuse keel. In English channel is which to Niekto sa ozýva, e, pripomínajú tlmočníci, že na anglickom kanáli ide francúzština, nejde, ide tam angličtina, takže niekto má zrejme len prepnutý zle kanál. Seems that everything is okay now. Pán predseda uzatvára, že všetko asi už funguje dobre, takže prosím. E, takže kde som to prestať. Ja by som v prvom rade chcel vedieť niečo viac o vývoji, ktorý sa týka vzťahov medzi Európolom a Iz- Izraelom. E, e, toto je asi otázka, ktorú ste čakali. A od začiatku mám? Dobre, tak od začiatku. Dobre. Takže rečník e, začína od začiatku. Mohli by ste nám teda povedať niečo viac o PNR, o tom rozsudku, alebo teda o vašom hodnotení, e, ako, ako sa to bude uplatňovať, tento rozsudok e, súdneho dvora, mm, ako budete uplatňovať vlastne v tejto otázke to, ten nový režim. A ďalšia vec sa týkala toho, e, či máte viac informácií o vývoji vzťahov medzi Europolom a Izraelom vzhľadom k e, radikalizácii aj na Západnom Balkáne by som teda chcel vedieť, e, za akými aktivitami e, tam Europol vystupuje. Ja, aitäh. My otáme kolm küsimust järjest. Výborne, teraz dáme priestor trom ďalším otázkám a potom pán Wainwright bude môcť odpovedať pani Marialena Talvitie z Fínskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem za zaujímavé e, vyjadrenia a taktiež e, za veľmi dobre vytvorené základy ďalšej spolupráce. Ako vieme, Europol má veľmi významnú úlohu v podpore členských štátov a orgánov činných trestom konaní v členských štátoch e, a tiež v rámci spolupráce tak aby sme dokázali spoločne bojovať proti terorizmu a ďalším druhom závažnej trestnej činnosti. Kľúčové sú e, najmä e, systémy spravovania e, dát vo Fínsku. Veľmi aktívne využívame tieto nástroje a taktiež sú dôležité aj analýzy Europolu, čo sa týka cezhraničnej trestnej činnosti a jej vyšetrovania, taktiež boja proti tejto cezhraničnej trestnej činnosti. Tiež je dôležité, že v tomto programe sa zohľadňujú aj aktuálne celoeurópske výzvy a tiež je potrebné zôrazniť podporu členských štátov, ktorá je nevyhnutná napríklad v oblasti e, boja proti terorizmu a radikalizácii. Tento pracovný program sa venuje taktiež rozvoju systémov na spracovanie dát a ukladanie dát, tak aby Europol eh, mohol skutočne byť podporou orgánov činných trestného konaní v členských štátoch. Členské štáty naozaj musia mať dispozícii spoločné zručnosti, znalosti a musia mať dispozícii aj rovnaké informácie, tak aby mohli efektívne spolupracovať v prípadoch eh, cezhraničnej trestnej činnosti. Preto je dôležité rozvíjať a koordinovať aj tie úlohy Europolu, ktoré súvisia e, so vzdelávaním orgánov činných trestnom konaní, e, tak aby sa zväčšovali ich zručnosti, znalosti a taktiež je potrebné uznať význam e, tohto ďalšieho vzdelávania odborníkov v tejto oblasti. Ja pôsobím o výbore, e, ktorý sa zameriava okrem iného e, na policajné veci a ďalšie aspekty vnútornej bezpečnosti, okrem iného aj ochranu e, údajov. Chcela by som zdôrazniť, že zároveň ako sa rozvíjajú dátové systémy, ako sa zväčšuje efektívnosť, ich obsah, je mimoriadne dôležité zaistiť dostatočnú ochranu údajov, aj na úrovni legislatívy, aj v praxi. Nové nariadenie e, obsahuje prísnejšie pravidla ochrany údajov na európskej úrovni. Mohli by ste sa prosím vyjadriť, ako e, v praxi táto ochrana údajov sa bude uplatňovať? národné orgány pre ochranu údajov majú na starosti ochranu údajov na úrovni členských štátov, na svojej úrovni a je dôležité, aby mali vytvorené predpoklady, aby mali potrebné odborné znalosti, ale aj zdroje k dispozícii, aby túto úlohu mohli efektívne vykonávať. Ďakujem. Ajte. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pani Silvi Guillaume z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu a za veľmi zaujímavý dokument. Tento dokument uvádza, že je potrebné eh, pokračovať v spolupráci s agentúrami Európskej únie a tiež s Interpolom. Chcela by som eh, sa vás opýtať eh, na to, aké modality spolupráce medzi Interpolom a Europolom by mohli fungovať do budúcna, um, najmä čo sa týka ochrany údajov, ale najmä konkrétne, čo sa týka databáz Interpolu, keďže aspoň čiastočne tieto databázy boli vytvorené čiastočne s politickými motívami a taktiež Europol bude mať na starosti watchlist, do ktorého spadá aj nariadenie ETIAS, ktorá by som, chcela by som sa opýtať na váš názor k tejto veci, e, ktorá je dosť citlivej povahy. Ďakujem. Ja, <laughs> sorry. Aitäh, küsi- aitäh küsimuste ja nüüd vastu- Ďakujem pekne za tieto otázky. Aj e, teraz dáme priestor teda na odpovede pánovi Wainwrightovi. Kiroš. Ďakujem veľmi pekne, pán Kiroš. E, k tomu PNR e, nedávne rozhodnutie súdneho dvora e, sa ešte stále posudzuje, teda ten dôsledok, dôsledky budú siahať ďalej než len po Europol. V princípe tu treba zvážiť ten efekt, e, alebo teda aký dôsledok to bude mať na transpozíciu smernice o PNR do, do vnútroštátneho práva, avšak toto nie je vec, ktorú by som mohol posudzovať ja. V tejto chvíli tento najnovší rozsudok e, súdneho dvora nemá nejaký zásadný vplyv na náš programovací dokument. Ak by to mal nejaký dôsledok, tak e, asi nad smernicou PNR a tá by zmenila schopnosť Europolu fungovať, pretože toto je smernica, ktorá dáva Europolu určité, eh, určitú funkciu vo výmene informácií medzi vnútroštátnymi eh, útvarmi, ktoré vlastne zabezpečujú túto činnosť alebo teda poskytujú informácie o eh, cestujúcich. A už nejaký čas my rokujeme o dohode o spolupráci, avšak zatiaľ to nie je uzatvorená záležitosť. Je to blízko, ale my sme za predchádzajúceho právneho režimu, nám vypršal čas, povedali sme už predtým, že v zmysle nariadenia o Europole je mechanizmus, nový mechanizmus na uzatváranie operačných dohôd a e, my to, teraz to ide vlastne cez Európsku komisiu, skôr než cez Europol a e, my teraz očakávame uzavretie dohody s Izraelom v, tejto, v tomto zmysle, teda schopnosti alebo možnosti E, izraelských orgánov na presadzovanie zákona sú veľmi vysoké. Uznávame, že sú spoločné e, určité bezpečnostné rizika, takže Europol je za podpísanie tejto dohody a pokiaľ sa samozrejme teda zákonodárca rozhodne pre túto dohodu a pokiaľ ide o Západný Balkán, tak e, časť radikalizácie sa týka aj takto sektora. Z tohto dôvodu my sme zintenzívnili spoluprácu s mnohými štátmi na Západnom Balkáne, vrátane spolu, uzatváranie zmluv o spolupráci takmer so všetkými. Máme teraz e, styčných dôstojníkov v regióne, ktorí sú priamo v Europole. Zintenzívnili sme výmenu informácií, riešime napríklad aj radikalizáciu a inú e, závažnú kriminalitu a mm, pani Talvity z Fínska, ja súhlasím s významom e, vzdelávania. Máme, e, na, máme vlastne CEPOL, ktorý toto podporuje a Europol na to dáva prostriedky. E, vy ste tiež hovorili o tom, aby Europol fungoval ako akýsi benchmark na zvyšovanie spoločných štandardov vnútroštátnych orgánov v mnohých dôležitých oblastiach. Ja si myslím, že Europol má takúto úlohu, môže byť tým, ktorý ako si akýmsi hovorcom e, Európskej komunity orgánov na presadzovanie práva. E, teda my svojím spôsobom e, sa snažíme koordinovať činnosť týchto rôznych vnútroštátnych agentúr a máme aj reprezentatívnu úlohu a takisto chceme šíriť napríklad osvedčené postupy v mnohých oblastiach, okrem iného aj v oblasti ochrany údajov. A pokiaľ ide o praktickú implementáciu, konkrétne kroky, tak tento e, systém, tento režim, e, ktorého výhody som vyzdvihol predtým, podľa môjho názoru je určitým modelom na šírenie osvedčených praktických postupov, najmä e, v tom, ako stanovuje, dajme tomu, hranice obmedzujúce určité činnosti, úloha EDPS. Toto sú všetko veľmi dôležité elementy pri realizovaní veľmi účinného systému teraz ETIAS a zoznam hľadaných osôb, alebo teda databázy, ktoré e, pochádzajú aj z iných orgánov, napríklad Interpol. Tam sú možno iné štandardy, alebo uplatňujú sa iné štandardy než v Európole a my o tom vieme. Teda sú rozdiely medzi kvalitou údajov, ktoré prichádzajú zvonka do Europolu a našimi údajmi. A preto máme určité obmedzenia v tom, aké dáta z databáz Europolu vlastne dávame k dispozícii. A Ehm, my ehm, tie dáta, ktoré pochádzajú z Interpolu, e, tam e, pokiaľ ide o zisťovanie kvality, tak musíme vlastne pozorovať, z ktorej krajiny, dajme tomu, pochádzajú tieto údaje. My automaticky e, nedávame, respektíve či dáta prichádzajú dajmo z Francúzska alebo z Bulharska, tak to neriešime, tam e, to považujeme za Európsku úniu, ale um, niekedy e, počúvame politické výhrady týkajúce sa využitia databázy Interpolu. O tomto všetkom vieme, ale musíme vykonať e, svoje rozhodnutie o tom, ako vlastne aktualizovať tieto údaje. Musíme si to interne vyriešiť. Ďakujem. Teraz prejdeme k otázkam a odpovediam. Teraz sa dostane slovo pán Svetlán Svetlanov z Bulharska, z Bulharského par- parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Um, pán Wainwright. Um, ja budem hovoriť o niekoľkých témach. Program eh, na roky 2018-2022 je veľmi detailný nie je to len v rukách Europolu, ale aj členských štátov. Vy hovoríte o tom, čo Europol reálne robí. Ja sa obraciam na kolegyňa a kolegov z národných parlamentov a pýtam sa, čo robíme my? Um, čo naše orgány na presadzovanie zákona robia vo všetkých tých témach, ktoré vlastne riešime my. Ak chceme, aby Europol ehm, ukončil alebo uzavrel ten svoj program, e, interný program, tak e, musíme prihľadať na to, že je tu mnoho tém, napríklad prevencia, e, organizovaný zločin, internetová kriminalita, terorizmus a členské štáty musia poskytovať informácie. A pokiaľ my sa nepodelíme o tie informácie s Europolom, tak nemôžeme jednoducho žiadať o produkt, ktorý nám bude užitočný. Čiže ja chcem osobitne poďakovať pánovi Wainwrightovi, ktorý za 10 rokov z Europolu urobil centrum, ktoré získava všetky potrebné informácie z členských štátov a ja musím zdôrazniť aj význam Europolu v tom, že um, mm, pokiaľ ide o spoluprácu s tretimi krajinami, um, vy ste strategickým partnerom um, my tu hovoríme o tom, čo sa deje na Strednom východe, e, v Iráne, v Sýrii. Toto všetko treba samozrejme zohľadniť. Um, z členských štátov sa vyvážali aj určité látky, ktoré na, na, napríklad sa používali na výrobu heroínu v týchto krajinách. My máme veľa utečencov, ktorí prechádzajú Európou a takáto kriminalita tá sa bude presúvať s týmito utečencami do Európskej únie a na toto bude treba zodpovedne reagovať a e, zdieľať si tieto informácie medzi členskými štátmi. Bola tu aj jedna otázka pred pár minútami e, sa hovorilo o západnom Balkáne a o e, orientácii na západný Balkán. Západný Balkán je teda súčasť Estonsko, Bulharsko, Maďarsko do tejto krajiny môžu prispieť k vyššej bezpečnosti, ak sú ak budú súčasťou procesu na výmenu informácií, ak s nimi budeme e, spolupracovať. Takže pán Wainwright, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že pracujete s nami v týme. Ďakujeme za dôveru, ktorú momentálne máme v Európole Ja si myslím, že toto je aj váš osobný príspevok a musím povedať, že v našich spoločných operáciách máme e, veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Armin Schuster z Bundestagu, ďakujem pekne. Ja by som sa chcela pripojiť eh, k slovám chvály bulharského kolegu na adresu pána Boimbrajta. Um, ehm, okrem eh, veľmi trefného popisu aktuálneho stavu eh, aspektov ochrany údajov, bol by som rád, keby ste nám priblížili vnímanie Europolu toho, v ktorých oblastiach by sa ďalej mal Europol rozvíjať. Tiež by ste nám mohli predniesť, aké želania máte, e, v čom to ešte e, trošku pokrivkáva, kde cítite nedostatky. Myslíte si, že je len politickou naivitou domnievať sa, že by sme dokázali vytvoriť e, skutočné centrum na boj proti terorizmu, alebo si myslíte optimisticky, že by sa to mohlo podariť? v roku 2016 um, bolo 50 spolupracovníkov, neviem, koľko ich je presne teraz v tomto odbore, ale podľa mňa je na mieste otázka, Ako vnímate vy na úrovni Europolu túto víziu? Čo by mohlo zahrňať vytvorenie takéhoto celoeurópskeho centra na boj proti teroru? terorizmu. Často počúvame požiadavku eh, zriadiť Európsku hraničnú políciu, to je správne, ale podľa mňa by bolo ešte správnejšie hovoriť o Európskej eh, trestnej prokuratúre. Neviem, či by to bolo súčasťou cieľov Europolu. Možno nie. Mnoho teroristických útokov pochádza mimo, z územia mimo Európy, ale uskutočňuje sa v Európe. Teda. Preto podľa mňa Interpol možno um, je trošku podcenená je organizácia z hľadiska toho, ako sa um, dajú zosúľadiť e, a dať dokopy informácie z územie mimo Európy s tými z územia Európskej únie. Teda možno by sme mali ešte odstrániť nejaké prekážky, tak aby Europol s Interpolom mohli lepšie spolupracovať? Alebo ste vy spokojní s aktuálnym stavom spolupráce? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka je od pani Kiniči z Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi predsedovi a ďakujem aj pánovi Wainwrightovi za jeho prezentáciu. Musím povedať, že je tu aj úzke prepojenie aj s výborom pre kontrolu e, rozpočtu. A myslím si, že by sme mohli prehlbiť ešte rozličné témy, o ktorých sme hovorili. Môžem konštatovať, a to hovorím ako e, talianka, ktorá je presvedčená o téme spolupráce, Musím konštatovať, že práca Europolu sa neustále zlepšuje v tom e, zmysle, že neustále predstavuje pridanú hodnotu e, predovšetkým pri riešení veľmi závažnej trestnej činnosti cezhraničného charakteru vo viacerých krajinách. A práve takáto výmena informácia, práve takáto e, výmena informácií, e, ktoré sú dôveryhodné a sú stále presnejšie, je veľmi dôležitá. Ja by som sa chcela spýtať, či respektíve zamyslieť sa. E, pred nejakým časom v Spojených štátoch amerických sme videli a vypočuli sme si, aká je nesmierne dôležitá spolupráca s Europolom. A toto je moja otázka, čo sa týka témy zahraničných bojovníkov pretože s ich návratmi sa vracia aj otázka zahraničných e, bojovníkov. E, pod týmto špecifickým e, profilom aj v nadchádzajúcom programovom obdobím by sme mohli urobiť viac. A čo by sme viacej mohli urobiť? A možno teraz ešte také objasnenie je samozrejme otázka rozpočtu. Hovorili ste o e, rozpočtu a o podpore, e, ktoré sa my ako parlament snažíme vám poskytnúť, ktorý by pokryl vaše potreby. Mohli by ste nám dať k tomu nejaké bližšie informácie, o ktorých si myslím, že by, bolo, že by boli užitočné, predovšetkým čo sa týka e, programu alebo revízie nadchádzajúceho programového obdobia a a samozrejme nejaké výstupy z autidu, ktoré by e, umožnili najlepšie využiť Europolu. E, tú službu, ktorá, ktorú poskytuje a samozrejme pri zlepšovaní spolupráce, ktoré predchádzajú cez hraničnej trestnej činnosti. Vďaka. Ja, aj tá kysymys teist nyt on e, vasta... Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Teraz dostane slovo pán Wainwright. Ďakujem pekne, pán predseda, aj vám za slovo, aj, tretím, aj trom rečníkom, ktorí sa vyjadrili pozitívne na adresu Europol. Pán Svetlanov hovorí o veľmi dôležité veci v tom, že keď spomíname Europol a jeho prácu, tak to nie je len centrála v Hágu, ale celá komunita e, ľudí, ktorí pracujú v orgánoch na presadzovanie zákona v celej Európskej únii. A táto Komunita by preto mala spolupracovať eh, ako jeden človek. A Europol je nič bez údajov, ktoré získava od vnútroštátnych orgánov, takže vy hovoríte celkom správne, že členské štáty by sa mali trocha pozrieť aj do zrkadla a eh, zistiť, akú úlohu zohrávajú v mm, budovaní tých spoločných podmienok bezpečnosti v Európe. Nie každý členský štát eh, má až také dobré výsledky ako ostatné, aj keď vo všeobecnosti sa situácia zvýš, zlepšila v uplynulých rokoch. Bulharsko napríklad, e, určite tu hovorím zo svojej skúsenosti, teda vy ste boli ministrom vnútra, ktorý zastrešoval výrazné zlepšenie e, vzťahov e, vašich orgánov s Europlom, ale my musíme spomenúť aj významnú úlohu Turecka a e, tu by sme boli radi, keby sa Turecko podielalo na práci Europolu viac. Ešte stále nemáme dohodu na operačnej úrovni s Tureckom, tú dohodu o spolupráci. A toto je nedostatok, ktorý v našich schopnostiach, teda osobitne e, v boji proti pašovaniu migrantov. A tu je mnoho fóriem e, kriminality, e, proti ktorej budeme musieť bojovať. ďalší ročník, pán Šuc sa ma pýtal, podobne ako mnohí novinári, aká je moja vízia, či chceme vytvoriť nejaké, nejaký európsky orgán ako FBI. A toto, musím povedať, nie je nejaká otázka, na na ktorú by som strávil veľa času, pretože je za hranicou reality. Um, európske eh, dohody um, to neumožňujú, takže to je pre mňa koniec celej diskusie. Pokiaľ by sa samozrejme zmluvy, európske zmluvy pardon, zmenili, tak potom e, vytvoríme inú paradigmu pre Europol v budúcnosti, nie len nejakú evolúciu v ďalšom kroku, ale úplne nový rámec, takže by sme mohli začať od znova, ale nehovorím, že by sa to nedalo urobiť, možno by sa to dalo urobiť, ale vyžalo, vyžadovalo by to naozaj úplnú revíziu fungovania Európy, lebo v tejto chvíli ja som sa sústreďoval aspoň počas e, môjho e, riaditeľovania na to, aby sme vytvorili plne funkčný mechanizmus na podporu, aby sme vytvorili jednoducho e, úplne nový systém reakcie na cezhraničnú kriminalitu. A myslím si, že sme v tom dosiahli istý úspech. Ak chcete namiesto toho vytvoriť policajný orgán, policajnú silu, ktorá bude vlastne zatýkať ľudí e, v teréne, tak toto robí FBI, tak toto nie je asi cieno, cieľom Europolu. Je to čiste politická otázka, je to je, je cieľom, alebo teda takto, riaditeľ Europolu realizuje tú politickú objednávku, ale niekto iný ju musí zadať, takže my musíme nájsť hranice svojich schopností, avšak popri tomto môžem povedať svoje očakávania. My musíme investovať do oblasti internetu, internetovej kriminality, teda to je to, to, to kyberkriminalita, Budeme musieť rozvíjať vzťahy so súkromnými partnermi, vytvárať ovzdušie dôvery. My e, môžeme v budúcnosti byť e, organizáciou, ktorá je ešte schopnejšia v tejto digitálnej oblasti a najväčšie výzvy e, sa týkajú toho, že potrebujeme rozvíjať ovzdušie dôvery s členskými štátmi. V uplynulých 8 rokoch sa nám to podarilo v oblasti kyberkriminality organizovanej kriminality je ten štandard veľmi vysoký, v oblasti kyberkriminality, teda internetovej kriminality už takmer žiadne veľké vyšetrovanie v Európe v oblasti teda nie je bez Europolu. A to, to isté sa týka aj terorizmu. A jedna vec, ktorú lutujem, je, že sa mi zatiaľ nepodarilo dostatočne presvedčiť členské štáty, aby sme, e, aby skutočne to partnerstvo v oblasti terorizmu s Europolom e, bolo 100%. Pred tromi rokmi sa do istej miery podarilo rozvinúť, alebo teda prehlbiť tie vzťahy, ale zatiaľ ešte nie sú na dostatočnej úrovni. A to mi robí vrázky na čelo, pretože terorizmus je hrozbou, ktorú neustále pociťujeme. Ten profil toho terorizmu je veľmi špecificky, veľmi často tí teroristi majú už záznamy v databáze, čiže my ak dajme tomu, vykonávame nejaký prieskum, alebo teda ak robíme vyšetrovanie na úrovni Europolu, tak zistíme, že často možno zistiť prepojenie medzi tými teroristickými aktivitami. My momentálne napríklad pracujeme na tzv. skupine proti terorizmu, kde sa snažíme zosúľadiť eh, činnosti. Zatiaľ ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť, ale dúfam, že v budúcnosti sa nám to podarí. Teda prehlbenie spolupráce v oblasti terorizmu. Ďalej eh, Interpol, Europol. Ten, to popi, ten popis status quo je správny, sú možnosti na zlepšenie, ale zatiaľ nepotrebujeme revidovať tento vzťah. Pane Čeniči, pán Čeniči, ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Skúsenosti Talianska do istej miery sú mm, aj pre Europol eh, určitou hybnou silou, pretože my eh, čerpame skúsenosti z vašich rokov boja s mafiou, a to nám pomáha rozvíjať kompetencie v Európe ako celej. E, pokiaľ ide o e, boj s zahraničným terorizmom, budeme musieť investovať do e, pochopenia toho profilu s partnermi z USA aj s inými. A profil terorizmu, ktorému čelíme dnes, je komplikovaný, pretože tu nejde len o týchto navracajúcich sa bojovníkov, ale aj mnoho, množstvo radikalizujúcich sa ľudí v našich komunitách, takže budeme musieť profilovať obe tieto skupiny pokiaľ ide o rozpočet, tak um, sme vďační za príspevok tohto parlamentu, za to, že navrhujete zvýšenie rozpočtu pre Európov, čo je pre nás absolútne nevyhnutné. My máme určitú internú povinnosť, a to máte pravdu, e, že vykonávame e, určité reformy, aby sme zvýšili efektívne nakladanie s prostriedkami. A môžeme povedať, že v minulosti sme podnikli naozaj agresívne kroky na to, aby sme znížili náklady na administratívu, aby sme presunuli posty z tejto administratívnej časti do operačnej, znížili sme počet manažérov, optimali sme teda naše manažerské štruktúry, ako sa to len dá, maximalizujeme vlastne všetky naše zdroje. Um, v konečnom dôsledku um, my máme nenaplnených e, veľmi málo miest, toto je dobré a e, my teda pracujeme na tom, aby Europol bol efektívnou organizáciou. uh, Rob Weinreitille uh... Ďakujem veľmi pekne, Rob. Teraz ja tu zastupujem predsedníctvo, ale zastupujem Estónsko. E, Estónsko je malá krajina, ale tiež e, sa chce podielať na medzinárodnej spolupráci. Napriek e, svojej malej veľkosti sme veľmi aktívni, prispeli sme a doteraz už veľmi aktívne a veľmi si ceníme e, aktívnu spoluprácu na úrovni Europolu, taktiež som styčných dôstojníkov, e, ktorí prispievajú analýzami činnosti Europolu. Včera sme dosť intenzívne hovorili o databázach, o spoločnom využívaní týchto databáz a dúfame, že produkty analýzy bude možné využívať e, o mnoho rýchlejšie po predložení žiadosti. A to s tým cieľom, aby sa zvýšila efektívnosť činnosti Europolu. Chcel by som sa aj ja poďakovať pánovi Mirajtovi e, za e, všetky tieto doteraz dosiahnuté výsledky a chcel by som sa poďakovať aj za jeho odpovede na naše otázky. Bolo to pre nás veľmi užitočné, čo sa týka činnosti Europolu, ale tiež nás to naplňa nádejou, keď sa pozeráme do budúcna e, z hľadiska možností posilnenia spolupráce. Ešte raz srdečná vďaka. Uh, dear colleagues, uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Teraz by som sa chcel poďakovať pánovi Wainwrightovi ktorý práve odchádza, aj v mene parlamentných kolegov. E, vzhľadom na to, že sa e, panel mení, tak vás poprosím o krátku prestavku dvoch minút. Predtým, než budeme pokračovať e, s časťou o zasadacom poriadku a rokovacom poriadku. Takže potrebujeme dve minúty. Pred vami máte návrh zasadacieho poriadku, ktorý bol distribuovaný, boli, bola tam jedna chyba a začneme o ňom rokovať o dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť.

colleagues, uh, there are some members outside if you would like ešte stále máme niektorých kolegov vonku pred zasadacou miestnosťou. Môžete im pokojne povedať, že začíname. just um, aware that some members are outside making calls. Vzhľadom na to, že niektorí kolegovia sú ešte stále vonku a telefonujú a vybavujú si telefonáty, prosím, povedzte im, aby sa vrátili do zasadacej sály a budeme môcť pokračovať. So, colleagues. Vážení kolegovia, opätovne vám ďakujem eh, za výbornú diskusiu eh, včera a ďakujem kolegovi Diazovi D. Merovi, eh, že v mojom mene predsedal spoločnému zasadnutiu, ako aj ďakujem pánovi Ajkovi ako podpredsedovi Predtým, než začneme hovoriť o zasadacom e, poriadku, ktoré má sprevádzať výmena názorov, ktoré snáď vyvrcholí prijatím zasadacieho poriadku, e, vča- vy- rokovacieho poriadku. Vypočul som si diskusiu vás ako kolegov z národných parlamentov a S Európskeho parlamentu všetky tieto e, príspevky bez výnimky e, sa sústredili na posilnenie úlohy Europolu. Mali sme tu prezentáciu od pána Roba Wainwrighta, ako aj e, príspevky z pléna. A žiadna z prezentácií nevynechala tému posilnenia úlohy Europolu. A som si istý, že pán Diaz de Mera by E, so mnou súhlasil ako spravodajca. My vnímame Europol ako úspešný príbeh. Avšak e, teraz je pred nami oveľa detailnejšia úloha a síce e, prijatie rokovacieho poriadku JPSG, spoločného medziparlamentného, medziparlamentnej kontrolnej skupiny. Myslím si, že tá prvotná diskusia o rokovacom poriadku Eh, ukázala mm, rozličné postoje a dostali sme aj pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že eh, tie jednotlivé pozície sa veľmi nelišili od seba. Eh, po konzultáciách so spolupredsedom JPSG sme mm, priniesli a navrhli kompromisné návrhy, ktoré sú teraz pred vami teraz prejdem s hrnutím. Chápem, že mnoho z vás sa prihlásilo o slovo Avšak eh, teraz eh, prednesiem kompromisné eh, kompromisnú sumarizáciu, teda respektíve sumarizáciu kompromisných návrhov. Prosím, pozrite si ich tak, ako sú pred vami a potom uvidíme, či ich môžeme prijať, alebo sa stále budete hlásiť o slovo. Prvou témou E, vložíme tam e, predsednícku e, trojku na prípravnej, v prípravnej fáze prípravy programu JPSG. O tom sme hovorili. Mm, po druhé, Teraz tu bude jasný odkaz na sekretariát, ktorý bude zložený zo zamestnancov parlamentov a z predsedníctva parlamentu. Ten bude úzko spolupracovať e, s ďalším predsedajúcim e, parlamentom a so spolupredsedami, tak ako je tomu dnes. E, potom je tu spolupráca na administratívnej úrovni prostredníctvom predstaviteľov a zástupcov prítomných v Bruseli, tak ako je to zavedené už dnes. Po trete, koncenzuálne rozhodovanie e, bolo rozšírené samozrejme aj o postoje, ktoré jednotliví rečníci e, vyjadrili a to budú udržené v záveroch. E, po tretie, spolupredsedovia budú mať rozhodujúcu a spolurozhodujúcu úlohu. Po piaté, vytvorili sme kompromisný návrh, ktoré sa týkajú možnosti klásť otázky Europolu. Toto je nový bod 4.1a, e, e, ktorý ukazuje, že takisto aj písomné otázky možno predkladať. E, takže toto je označené 4.1a nové, čiže účastníci môžu klásť tak písomné, ako aj ústne otázky počas zasadnutia JPSG. Žiadal som aj o podporu spolupredsedov, lebo by sme mali rovnako indekovať Europolu, že v niektorých e, prípadoch môžeme Europol požiadať aj o písomnú odpoveď. A tak by to tu aj malo byť napísané. A to je samozrejme e, záležitosť tzv. písomných otázok e, v časti 41a. Ďalšia časť je poskytovanie tlmočníckého režimu vo všetkých jazykov mm, súvisiace náklady bude, bude znášané tým parlamentom, ktorý žiada o tlmočenie. Máme tu samozrejme aj e, pravidelný e, reporting e, pre JPSG zo strany pozorovateľa v mene JPSG vo výkonnej rade potom tu bola žiadosť na e, vytvorenie e, fungujúceho riešenia podskupín. Potom je tu záležitosť, ktoré predložilo Dánska, čo sa týka úrovni e, participácie Dánska. Vypočuli sme si veľmi pozorne výhrady zástupcu dánskeho zástupca Dánska vysvetlil dánsku pozíciu veľmi jasne a samozrejme, e, vypočuli sme si aj poslancov Európskeho parlamentu. Nenašli sme v súčasnej fáze spoločnú pozíciu a navrhli sme, aby táto téma bola prediskutovaná neskôr až na zasadnutí v Bulharsku. E, samozrejme, tam Dánsko bude prizvané, rovnako ako tomu bolo dnes. A e, takéto rozhodovanie by nemalo ovplyvniť konsenzus vo všetkých ostatných záležitostiach. To je môj návrh. Je veľmi jasná pozícia eh, riadeceho výboru JPSG, ale nechceme, aby nám tento bod zablokoval eh, konsenzuálne prijatie všetkých ostatných eh, ostatné delegácie, ktoré súhlasili s navrhovanými zmenami textu. Môžeme súhlasiť s tým, že e, budeme v Bulharsku riešiť e, prípustnosť otázok pozorovateľských e, parlamentov. Takže kolegovia, bez ohľadu na prezentácie, ktoré prebehli, a teraz sa musíme pozrieť, či s tým súhlasíte alebo nie. Predtým, než vám dám slovo, dám slovo Ajkovi. Ajkovi. Moraes. Ďakujem pekne, pán Moraes za tieto úvodné vyjadrenia. Ja ako spolupredsedajúci môžem povedať, že súhlasíme s tým, s konštatovaním, že sme sa posunuli relatívne ďaleko. Čo sa týka kompromisov, myslím si, že sme dosiahli pokrok naozaj značný. A mohli by sme prípadne aj schváliť nový e, rokovací poriadok. E, tiež súhlasím s tým, že by sme mali obmedziť e, možno diskusie o rámci spolupráce, pretože našim cieľom je posunúť sa k otázkám o skutočnom obsahu, o tom, ako zvýšiť efektívnosť činnosti Europolu, ako by mohol efektívnejšie obohacovať činnosť e, členských štátov. Sú to veľmi dôležité otázky. Chcel by som oceniť všetky návrhy, ktoré sme obdržali od národných delegácií. Všetky sme považovali za veľmi užitočné, za veľmi konštruktívne. Naša delegácia ich tiež podporuje a to v plnej miere. Tiež boli dôležité aj z toho hľadiska, že hlasy našich parlamentov by boli vďaka tomu posilnené. Otázka Dánska. Tá eh, zatiaľ nebude predmetom diskusii, eh, čo sa týka eh, štatúta pozorovateľa v rámci stanoveného poriadku. Nedohodli sme sa zatiaľ o povahe tohto rozhodnutia, teda ani politicky, ani správneho hľadiska e, sme nerozpeli k dohode v tejto veci. Mám dojem, že Ak by sme venovali čas diskusiám o tejto téme, bolo by to užitočné ďalej. Čo sa týka otázky podskupín, pre niektorých to možno nie je celkom jasné, o čo tu presne ide, čomu sa budú tieto podskupiny venovať. Aj tu mám pocit, že by bolo možno vhodnejšie zadefinovať konkrétne aspekty vytvorenia týchto podskupín, ich e, fungovanie a tiež e, to, akú formu dohľadu budú vykonávať. Toľko teda moje vyjadrenie k obsahu. E, dúfam, že sa nám podarí dopracovať sa k dohode a že odsúhlasíme aj nový rokovací poriadok. So colleagues, we have... Uh, Takže, kolegovia, máme 17 kolegov, ktorí prihlásených do rozpravy, iba 17. Ale predtým, e, než vám dáme slova, e, opýtam sa, či niekto e, namieta voči tomuto koncenzu, ktoré sú navrhované pre rokovací poriadok, alebo či ho môžeme odsúhlasiť a potom môžeme, máme niekto, kto namieta. Cornelia, nech sa páči. Also, ja nie som proti. Ja nie som proti e, tejto verzii rokovacieho poriadku, ale podľa mňa to niečo chýba. Dánsko sa vylučuje, dobre, to je v poriadku, ale myslím, že nie je v poriadku to, ako sa tu upravuje to právo klásť otázky. Dobre, že je možné klásť otázky. Neviem, prečo je to povolené iba ústne. Vieme predsa, aké nejasné sú často ústne vyjadrenia a okrem toho ma dosť hnevá, že medzi schôdzami musí existovať možnosť klásť otázky a získať odpovede nie len pre príležitosti schôdzi a stretnutí. Preto by som bola rada, keby tento návrh, ktorý predkladá Nemecko, aby sa to doplnilo do textu podľa mňa, e, by to viac odpovedalo aj demokratickému prístupu k tejto téme, aby to nebolo teda spojené len so schôdzami, so stretnutiami, tak ako je to súčasné, aby nebolo teda možné klásť otázky iba osobne a ústne. Bola by som rada, keby e, sa to upravilo náležite. Before, um, Predtým, než sa prihlásite uh, o slovo, uh, chcel som sa vysporiadať uh, s bodom už v úvodnej reči. Kornelia, môžete teda dať návrh ku konkrétnemu eh, bodu. A prosím, vypočujte si ma pozorne, eh, pozorne, pretože to možno odpovie aj na viaceré otázky. My navrhujeme nasledovné. A myslím si, že absolútne súhlasíme v tomto bode. Nový kompromisný návrh 41a, nový, a ktorý hovorí, eh, členovia JPSG môžu pokladať písomné a ústne otázky, ktoré doručia ústnu odpoveď e, k členom JPSG. E myslím si, že ten koncenzus je taký, e, že to môžu byť tak písomné ako aj ústne odpovede. Aj tie odpovede rovnako môžu byť písomné a ústne. Myslím si, že toto je ten súčasný konsenzus, čo sa týka písomných odpovedí, ak by som mohol dokončiť iba k tomuto bodu kolegovia, eh, pre Europol a eh, samozrejme myslím si, že pán eh, Dies de Mera hovoril o kolegoch predovšetkým z parlamentnej strany. Chápeme, že Europol je pomerne malá organizácia, a bude to náročná úloha. Takže pokiaľ príjmeme takéto rozhodnutie. Chápeme, že e, výkonný výbor Europolu e, bude odpovedať na tieto otázky tak, ale e, ako ich budeme klásť, avšak musíme ich klásť s rozumom a primerane a iba vtedy, keď to je absolútne nevyhnutné. Takže e, myslím si, e, že máme e, štruktúru zodpovednosti a myslím si, že ja by som osobne takúto zmenu určite podporil. A samozrejme budeme tieto otázky klásť iba v prípade, že to bude nejaká spoločná výhrada viacerých štátov. Takže Myslím si, že môj spolupredseda e, bude súhlasiť, ale ako predseda by som e, zdôraznil, že e, kladenie týchto otázok musí byť primerané situácii a musíme sa postarať aj o to, aby aj na nadchádzajúcom stretnutí v Bulharsku toto bolo zdôraznené. Bolo by, to, bolo by takáto zmena uspokojivá teraz, čo sa týka bodu 2.41a nie je to uspokojová zmena. Prečo to nie je uspokojivá zmena? Mohol by sa niekto vyjadriť teda k tomuto bodu? Jedna e, z delegácií, e, je to nemecká delegácia, prosím, nech sa páči a vysporiadame sa s týmto bodom. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. E, chcel by som tu mať jednu zásadnú podmienku k rokovaciemu poriadku. Ja som veľmi prekvapený, že ste teraz navrhli hlasovať o pozmeňovacích eh, eh, návrhoch. Ešte predtým, než sa k ním máme príležitosť eh, vyjadriť, a, preto by som poprosil, aby sme sa najprv vysporiadali s tými, ktorí sa prihlásili do rozpravy najprv, než začneme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Myslím si, že musíme jednoznačne povedať, e, že existuje aj e, žiadosť e, a nárok písomne predpokladať, predkladať otázky prostredníctvom z tohto kontrolného výboru. A samozrejme môžeme žiadať o odpovede, ktoré nie sú len ústne, ale aj písomné. Ale vy ako kompromis navrhujete, tá formulácia nepovažujem však za dostatočnú. Ehm, myslím, že keď sa jedná o parlamentnú kontrolu, potom právo klásť otázky je nesmierne dôležité. Preto je možnosť klásť e, tieto otázky písomne a samozrejme dostať náležitú odpoveď. E, ten dôvod e, je na to, že právo klásť otázky počas e, zasadnutí e, je v podstate e, obmedzujúce a nie je to spôsob, ako mi sa dá vykonávať parlamentná kontrola. Okay, thank you very much. Um, okay, both points. First... Áno, dobre, ďakujeme. Pokiaľ naozaj chceme si vypočuť naozaj 16-15 eh, príspevkov od ľudí prihlásených do eh, diskusie. A mm, samozrejme, môžeme k tomu pristúpiť eh, potom, po druhé, čo sa týka zmien 41a, podporujem tak, tú zmenu tak, ako ju navrhujete, to sa aj stane. Technický bod však k tomu E, musíme pripraviť e, e, tento pozmeňujúci návrh, tak aby sme zaviedli aj inštitút písomných odpovedí. To, je, to žiada aj parlamentná strana, my sme pochopili aj zo strany národných parlamentov. Takže toto bude teraz prepracovaná verzia 40, bodu 41a. Teraz E, musíme vyjasniť túto záležitosť tu ešte pred bulharským e, stretnutím. E, myslím si, že to bude prijaté iné. Takže budeme musieť vyriešiť rokovací poriadok ešte teraz a potom to dodatočné pravidlo môžeme prijať aj na bulharskom stretnutí. Takže navrhujem, aby sme prepracovali 41a s tým návrhom, ktorý som práve povedal. To znamená, že zavedeme inštitút písomných e, odpovedí. A na bulharskom stretnutí to potom bude prijaté takže oni s tým, samozrejme ako bulharská delegácia, s tým tiež bude musieť súťažiť. Dobre, takže to by sme mali teraz. Yeah, exactly. Sorry, I'm... <laughs> Áno, uh, presne. Uh, práve mi bolo pripomenuté, že na bulharskom stretnutí e, budú aj ďalšie záležitosti e, podskupiny Dánsko a toto. Takže táto časť bude prepracovaná aj s inštitútom písomných odpovedí spolu s ostatnými záležitosti a vyriešime to na bulharskom stretnutí. Samozrejme v súvislosti s tým, čo žiadala nemecká delegácia pán Ernst. Takže ak sa na tom zhodneme teraz, bude vypočuť si všetky e, príspevky prihlásených do rozpravy a pôjdeme e, v slede po tom, čo tieto príspevky e, skončia. Uvidíme, či sa vieme dohodnúť na rokovacom poriadku bez ohľadu na tie témy, ktoré ostanú na bulharské stretnutie. Takže teraz začneme. A teraz je tu pán Dimitriu z Cyperského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, text, ktorý máme pred nami, je dobrý základ a, a odráža to, čo sme uh, už povedali. Je to dokonca veľmi dobrý text. Zdá sa, že tu máme nejaký malý problém s tlmočením, ale prosím, držte sa rečníckého času dvoch minút. Is the interpretation okay now? Okay, the English channel is on. Please go ahead. Two minutes max, please. Sa páči, máte dve minúty. Vážení spolupredsedovia, vážení kolegovia, ako som povedal, tento text, ktorý je pred nami, je veľmi dobrým základom a odráža to, čo sme povedali do veľkej e, miery, e, to, čo sme povedali včera. Sú tu avšak e, určité body, ktoré nie sú obsiahnuté v texte. E, zvlášť naše pozmeňovacie návrhy. My sme hovorili o niektorých bodoch už včera. ale článok 2 o členoch a pozorovateľov, e, článok 3, 2 o frekvencii stretávaní a e, vzhľadom e, na správu, že e, správa Europolu musia byť prijatá do 30. novembra, Avšak teraz tento text nemôžeme tento text prijať, pretože neobsahuje zďaleka všetko to, čo by mal. A to, čo chýba, nie sú iba tie dve záležitosti, ktoré ste spomínali, konkrétne Dánsko a podskupiny, ale obsahuje ďalšie problémy. Tak, ako sme to spomínali aj v našich pozmeňovacích návrhoch. Okay, and Mr. Teraz e, zástupca Hornej snemovne britského parlamentu. Ďakujem pekne. Ja som e, si s veľkým záujmom vypočul celú diskusiu. Myslím si, že aj východisková správa je dobrá, mali by sme ju podporiť. Snemenia lordov tiež napísala svoju správu, ktorá je súčasťou podpory bezpečnosti a taktiež fungovania Europolu po Brexite. E, teraz by som ešte chcel doplniť jednu vec a síce s veľkým pochopením som si vypočul e, pozíciu Dánska, ale chápem e, kompromis, ku ktorému ste sa dopracovali, ktorý podľa mňa je rozumný realita aj v tomto prípade, aj čo sa týka písomných odpovedí podskupín a tak ďalej, je taká, že tieto pravidlá by sa nemali e, stanoviť navždy, mali by sa môcť e, zmeniť v budúcnosti, ale nie každých 5 minút postupom času, ako sa veci vyvíjajú. Myslím si, že e, ten bulharský návrh je dobrý. Hovorím to ako samozrejme účastník, ktorý sa chystá odísť, možno teda moja rada nie je zaujímavá. Hovorím to tiež ako politik, ktorý nie je celkom spokojný s ref- výsledkom referendier, nepáčia sa mi ani referenda o zložitých otázkach, keď e, súčasná vláda si neuvedomuje, e, čo má urobiť v prípade, že verejnosť zaujíma stanovisko, ktoré nie je neužitočné, konštruktívne a nezodpovedanie e, očakávaniam vlády. Je to teda zložitá pozícia, ale Chcel by som poznamenať eh, k štatutu pozorovateľa, ktorý podľa nás je veľmi dôležitý, a síce, že aspekty terorizmu a zločinu sú natoľko dôležité pre celý európsky kontinent eh, a to všetky aspekty eh, majú priamy vplyv na občanov bez ohľadu na to, či sú súčasťou Európskej únie alebo nie. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme vyvinuli také techniky, v ktorých demokratické spoločnosti si dokážu posúvať informácie o policajných veciach, o bezpečnosti a Tiež je potrebná dostatočná demokratická kontrola. Takto je možné zajistiť ochranu verejnosti, ale tiež chrániť slobodu verejnosti. Na túto rovnováhu musíme pamätať. A preto zdôrazňujem, že tieto pravidlá by nemali byť stanovené navždy, vytesané do kameňa. Sú to moje skúsenosti po mnohých rokoch v parlamente. Venoval som sa týmto témam aj podobným, aj otázkam Severného Írska v minulosti. Nikdy nie je možné dopracovať sa k záverečným rozhodnutiam o pravidlách, ako sa postaviť k otázkam bezpečnosti. Vždy sa to vníma ako proces, ktorý pokračuje, okrem iného aj preto, že sofistikovaní zločinci a teroristi e, sú vždy o krok pred nami. Teda z mojich skúseností môžem povedať, že Európska únia bola veľmi dobrá v tom, ako vytvoriť a dopracovať sa k inovatívnym riešeniam na zložité problémy. Myslím si, že sa to podrie aj tentokrát a teším sa na to, že to bude pokračovať aj naďalej. Ďakujem. Much, And... Ďakujeme pekne, pán Diaz da Silva z portugalského parlamentu. Pani Diaz de Silva, ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň všetkým. Portugalská delegácia by chcela vyzvihnúť význam Europolu. Nedávno sa nám podarilo významne sa posunúť v oblasti spolupráce. To zjednodušuje prácu všetkým aktérom. E, tá dohoda o zásadných konsenzoch, e, ktoré sa týkajú rokovacieho poriadku. E, nás teší e, všetko to, čo je obsahom dokumentu, ktorý sme dostali dnes do poludnia. Myslím si, že štyri otázky sa budú prejednávať na stretnutí v Bulharsku, ale už teraz vám môžem oznámiť, že To, čo sa týka Dánska, by sa malo zachovať ďalej. Čo sa týka postoja Nemecka. Myslím si, že tu ide predovšetkým o parlamentnú kontrolu. Budeme musieť sa dohodnúť na konkrétnych aspektoch tejto parlamentnej kontroly a ďalej podskupiny, akým spôsobom by mali fungovať v Bulharsku. Budeme mať priestor o tom diskutovať. Teda e, tá jediná najzložitejšia otázka podľa nás sa týka možnosti predkladať e, poznámky a taktiež e, dospieť k rozhodnutiam e, formou konsenzu. Isté, že nedá sa nič namietať voči takéto metóde konsenzu. Správneho hľadiska to však prináša isté ťažkosti. Preto si musíme uzrejmiť, ako by sme mohli zaistiť dosiahnutie konsenzu. Budeme vychádzať z nejakých nepísaných pravidiel, teda, že prípade nemožnosti a konsenzu sa uplatní iná metóda, budeme mať nejaké záruky, že uplatnenie tohto pravidla nám zaistí dostatočne jasné pravidla, že to nebudú pravidlá príliš vágne. Teda ja sa chcem opýtať, ako sa postavíme k situácii, kde nebude možné dosiahnuť konsenzus prípade, že nebudú riadne spísané pravidlá. Ďakujeme pekne. Pán Hammerburg zo švédskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, doteraz e, vynaložené úsilie v snahe dosiahnuť kompromis. Môžeme mať e, rozličné stanoviská, ale je dôležité dohodnúť sa na rokovacom poriadku. My sa domnievame, že e, tá pôvodná myšlienka vytvorenia sekretariátu, teda ten návrh z nemeckého parlamentu, by sme boli uprednostnili e, oproti tomuto kompromisu. Nemyslím si, že by bolo zodpovedné hlasovať proti, ale predsa tento princíp konsenzu, kde to presne končí, je potrebné jasne stanoviť v rokovacom poriadku, kde presne sú hranice e, tohto konsenzuálneho postupu. Ďalej, čo sa stane v prípade, že niektoré delegácie budú chcieť presadiť návrhy, ktoré nie sú dostatočne e, zanalizované, premyslené, musíme sa k tomu postaviť zodpovedne, ale tento konsenzus a zásada konsenzu je veľmi dôležitá. Ďakujeme pekne, pán Sorensen z Dánskeho parlamentu. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som sa poďakovať všetkým delegátom za veľmi plodnú diskusiu. Chcel by som poďakovať najmä tým delegátom, delegátom ktorí podporili dánsky návrh. Čo sa týka návrhu, aby sme sa posunuli k metóde konsenzu, my to podporujeme, myslíme si, že je to dobrý výsledok rokovaní na tomto stretnutí. Chcel by som sa ešte raz vyjadriť k dánskej otázke, ak dovolíte. Musíme si uvedomiť, že v súčasnosti nie je možné dosiahnuť konsenzus na základe dánskeho návrhu o dánskom návrhu, ale tešíme sa na vhodné vyriešenie tejto situácie, keď sa stretneme najbližšie v Bulharsku. E, dovtedy veríme, že budete venovať pozornosť e, článku 12 C Lisabonskej zmluvy a tiež e, stanovisku právnej služby, ktorú sme obdržali včera. Právna služba, právny odbor konštatuje, že ani zmluva, ani nariadenie Europole obsahuje akékoľvek obmedzenia preto, aby národné parlamenty členských štátov sa mohli zúčastňovať e, dohľadu činnosti Europolu. Na tomto sa zhodneme a súhlasíme s právnym odborom. Keď sa pozrieme na článok 12 Lisabonskej zmluvy, to sa jasne uvádza, že národné parlamenty členských štátov by mali aktívne prispievať k správnemu fungovaniu únie tým, že sa budú zúčasťovať e, rámca oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti a tiež sa musia podielať na politickom monitorovaní činnosti Europolu. A o to tu práve ide na tejto konferencii a je na e, činnosti tejto e, dozornej skupiny pre kontrolu činnosti Europolu. Teda my e, to môžeme uzavrieť tak, že Dánsky parlament podľa zmluvy a podľa nariadenia Europole už má právo byť plnoprávnym členom tejto skupiny a dúfame, že sa podarí dopracovať ku konsenzu v tejto veci na ďalšej schôdzi. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne, pán Conway z Írskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Nás teší doteraz e, odvedená práca a jej výsledky. Chceli by sme sa poďakovať sekretariátu za to, že sme sa dostali do tejto pozície, keď snáď sa dopracujeme ku kompromisu a tiež sa vyriešia ešte otvorené otázky na schôze v Bulharsku. Avšak je tu jedna vec spojená s pozmeňovacím návrhom, v ktorej by som chcel počuť aj objasnenie, pán predsedajúci, a síce, čo sa týka revízie rokovacieho poriadku. My sme chceli, aby táto revízia prebehla každé dva roky Chceli by sme, aby naozaj bolo takte uvedené každé dva roky. Nechceme, aby o dva roky prebehla prvá revízia a potom žiadne ďalšie revízie. Myslíme si, že e, tento poriadok sa bude ďalej rozvíjať a je potrebné, aby revízia prebehla každé dva roky. Teda boli by sme radi, keby sa v texte uviedlo naozaj každé dva roky aby sme to potom mohli podporiť, takéto znenie. Ďakujeme pekne, ďakujeme aj za to, že sa snažíte vyjadrovať stručne. Pán Apols Polského parlamentu. Dziękuję bardzo. Tutaj jest e, kilka ważnych kwestii. To jest... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Niekoľko poznámok. Otázka väčšiny najskôr e, bude potrebná dvojtretinová, prečo nie štvor petinová, alebo trojsedminová, alebo nejaká iná väčšina. Potom je tu ešte ďalšia vec, počítanie hlasov, či každý hlas a každý zástupca parlamentu bude mať jeden hlas, alebo e, dajme tomu, e, každý parlament bude mať dva hlasy, pretože e, dajme tomu, je to inštitúcia s dvoma komorami. Tiež budeme musieť zajistiť, aby to bolo náležite zohľadnené v rokovacom poriadku, aby sa predišlo akýkoľvek pochybnostiam. Ďalšia dôležitá vec podľa nás sa týka samotnej podstaty dohľadu. Podstatou dohľadu je klásť otázky. Nemyslím si, že je na mieste čakať 6 mesiacov na odpoveď. Po položení otázky možno z každej schôdze, z každého stretnutia by sa e, stal len dlhý zoznam rečníkov, ktorí by zastupovali Europol, inštitúcie, a len by sa odpovedalo na otázky, ktoré boli predložené v priebehu uplynulých šiestich mesiacov. Toto nie je predsa účelom týchto stretnutí. Teda, ja by som skôr podporil tých, ktorí tvrdia, že tieto písomné odpovede by boli najvhodnejšou formou, ako sa k tomu postaviť. Ďalej, čo sa týka um, podskupín výborov, myslím si, že toto si ešte vyžaduje podrobnejšiu diskusiu na ďalšej schôdzi. Budeme musieť zaistiť jasnú predstavu o tom, aké bude obsadenie týchto podskupín, ale bude potrebné ich vytvoriť. O tom nie je pochybnosti. Ďalej pán Paška za Slovenský parlament. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. Európska únia je postavená na dohode, dohode členských štátov dohode našich predstaviteľov v Rade, dohode predstaviteľov parlamentov e, v Kosaku. Tieto dohody sa robia vždy konsenzom. Preto Slovenská republika vychádzala z toho, že pri príprave tohto materiálu a pri príprave rokovacieho poriadku tento princíp bude zachovaný aj v rokovaní našej skupiny. Z toho pohľadu sa mi zdá v tejto etape a v tejto chvíli konštatovanie, že sa bude rozhodovať a schvaľovať e, uznesenie rozhodnutia našho orgánu principiálne v konsense bez toho, že by, nebolo, že by bolo uvedené aj v rokovacom poriadku, v akých prípadoch sa môže opustiť tento princíp, za nepriateľné. Je potrebné naozaj držať elementárne princípy spolupráce členských krajín a parlamentov a ak chceme nájsť, a je potrebné nájsť iný módus e, rokovania, tak nestačí, aby bol zakotvený v záveroch z tohto rokovania, ale je potrebné, aby sme ho mali špecifikované, popísané, prípadne v iných dokumentoch, ktoré potrebujeme príjmať a ktoré budú prijímané, prijímané konsenzom. Vzhľadom na to, že naša delegácia nemá oprávnenie odstúpiť od elementárnych princípov prípravy materiálu, ktoré boli spravené v Bratislave, prosím o to, aby ak chceme prijať predložený návrh, voči ktorému nemáme žiadne iné výhrady, Prosím o to, aby slovičko v princípe e, v bode 4.1 písmeno E boli vyňaté. A ak chceme teda rozšíriť metódy hlasovania v, v potrebných prípadoch e, na iné typy, to špecifikovanie, koľko hlasov a spôsobom hlasovania, tak aby sme to urobili e, na rokovaní v Bulharsku a doplnili potom do rokovacieho poriadku. Potom by sme mohli aj slovenská delegácia podporiť uvedený dokument. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Mr. from the Italian Senate. Ďakujem veľmi pekne, pán Krimi z Talianského senátu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem za závery. Myslím si, e, že e, dobre odzakadľujú to, čo povedali predstavitelia zástupcov parlamentov včera. A myslím si, že ten koncenzus dobrý. Ale zvlášť by som chcel zdôrazniť e, ten eh, prvý odsek s ohľadom práve na tie dve otázka, otázku Dánska a otázka eh, podskupín, ktoré budeme riešiť na budúcom zasadnutí. Eh, čo sa týka však odpovedí písomnou formou, vzhľadom na to, že existuje všeobecný koncenzus takýto, zaviesť takýto typ odpovedí, neviem, prečo už teraz by sme nemohli zaviesť definitívnym spôsobom a schváliť to takúto zmenu Avšak je tu ešte jeden e, bod, e, na ktorý sme neodpovedali no v nadväznosti na e, včerajšiu diskusiu. A to sa týka sekretariátu. Europol bude stále raz na dôležitosti, aspoň by mal. Na tom sme sa všetci zhodli tak včera aj dnes. Avšak potrebujeme aj investovať do infraštruktúry Europolu, ale aj do kontrolných štruktúr. No, rovnako ako rastie Europol, mali by rásť aj kontrolné funkcie. Preto e, sekretariát kontrolnej skupiny e, e, musí byť k dispozícii kontrolnej skupine. Návrh, tak ako ho čítam ja, je postavený tak, že sekretariát by mal pomáhať spolupredsedom. Možno by mal, a zda by mal byť napísané, že sekretariat k dispozícii e, kontrolnému e, výboru. E, takže v takomto zmysle by sme text mali aj opraviť, aby sme dali túto funkciu sekretariátu, ktorý by potom slúžil celému kontrolnému výberu. Pretože z tej formulácie, aj tak ako to je navrhnuté, to zatiaľ nevyplýva. You, uh, Mrs... Ďakujeme pekne. Teraz zástupca rumunského parlamentu, zástupkynia. Pani Floria, ďakujem pekne. Chcela by som oceniť, že mnoho z našich návrhov zo včerajška sa objavuje v návrhu, teda v zásade súhlasíme s touto verziou textu, ale z právneho hľadiska a tiež z administratívno-technických dôvodov by sme chceli predniesť niekoľko poznámok. Keď chceme zadefinovať e, nejakú jednotku, mali by sme uviesť, čím sa bude zaoberať. E, mám teraz na mysli článok 3.1a, kde je zadefinovaná trojka, ale nie je tam jasne uvedené, aké kompetencie bude mať táto trojka. Preto si myslím, že by sme o tom mali diskutovať, aby sme určili, aké budú právomoci tejto trojky. Ďalej článok 3.1. Aj tu chceme navrhnúť názov a síce predsedanie schôdza, schôdzam a potom 3.1a predsedníctvo. A po definícii trojky e, pri 3.1a by sme sa mali odvolať na kompetencie a právomoci trojky. Ďalej, ďalšia poznámka sa týka sekretariatu. Myslíme si, že by sme mali e, nahradiť in close cooperation výrazom and. Myslíme si totiž, že toto znenie sa uplatňuje aj pri iných druhoch konferencií a ukázalo sa, že e, takéto znenie e, tak sa neosvedčilo. Čo sa týka e, podskupín, aj k tomu máme stanovisko, ale vyjadríme sa k tomu v Bulharsku. Um... Ďakujem pekne, pán Schuster z nemeckého parlamentu, z Bundestagu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som sa aj ja poďakovať Európskemu parlamentu, konkrétne pánovi predsedovi a pánovi Diazovi Demerovi e, za ústretovosť v témach trojky sekretariátu a práv e, klas otázky. O tom sa ešte budeme mať možnosť baviť podrobnejšie. Chcel by som však e, sa vyjadriť k trojke spomenutie, teda úvodné ustanovenie je podľa nás e, vystižné, ale nie sú tam zadefinované jasné úlohy. Je to ako v takej e, lesklej brožúrke, v reklame na auto, bez toho, aby to auto vôbec dokázalo jazdiť. E, myslíme si, že e, trojka pri vypracovaní programu, záverov a tiež politických cieľoch by sa mali stanoviť tieto pravomoci na trojku na základe návrhu členov. Toto by sa zrejme malo spomenúť, teda musí sa vychádzať z návrhu členov. Trojka musí mať tie konkrétne úlohy, teda program, politické cieľa a závery na základe návrhu členov. Ďalej druhá vec, sekretariát. Tu navrhujeme e, doplniť e, veľmi jednoducho v bode 3.1b, kde sa teraz uvádza v tom novom kompromisnom návrhu, že sekretariát e, musí pozostávať z Európskeho parlamentu, zo zastupcov Európskeho parlamentu a taktiež zo parlamentu predsedníckej krajiny. Podľa článku 51 nariadenia Europole by sme chceli počuť, aby tento sekretariát obsahoval zástupcov z Európskeho parlamentu a tiež z štátov trojky. To by znamenalo, že v 3.1b by sa len zmenila prvá veta o jedno slovo. Teraz sa tam uvádza. Sekretariát má podporu zo strany parlamentov, teda Európskeho parlamentu a parlamentu predsedníckej krajiny a potom nie v spolupráci ale aj predchádzajúcej prezidentskej krajiny a následujúcej prezidentskej krajiny. Teda tým by sme obsiahli celú trojku týchto štátov. To je podľa nás logické. Čo sa týka práva klásť otázky, eh, dostali sme kompromisný návrh pána predsedu, ten sa nám veľmi pozdáva, tak aby sa prioritné otázky mohli spracovať eh, aj medzi schôdzami. Ja by som bol rád, eh, keby sme rozhodli aj o tom, kto bude rozhodovať o tom, čo presne zodpovedá kritériám mm, prioritnej otázky, ktorá sa musí zodpovedať písomne. Dajme tomu, e, ak žiadateľ alebo ten, ktorý kladie otázku, požiada o písomnú odpoveď, e, tak sa mu môže vyhovieť. Alebo môže aj trojka určiť, či sa daná otázka zodpovie, zodpovie písomne alebo ústne. V každom prípade, ak žiadateľ požiada, predkladateľ otázky požiada o písomnú odpoveď, tak trojka rozhodne o tom, či sa odpovie písomne alebo ústne. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Atenasio z Gréckého parlamentu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ďakujem veľmi pekne. Ja e, musím povedať, že nie po prvýkrát e, e, sa ukazuje, že život sám nám ponúka riešenie sú tu veci, v ktorých sa zhodneme, tie sú, myslím, jasné. A potom sú tu aj veci, v ktorých sa zatiaľ nezhodneme a tejto témy by som potom neuzatváral. No a následne môžeme prísť aj k nejakým kompromisom, ale nie e, ku kompromisom, kde e, niektoré e, elementy jednoducho zostanú na úzadí a nedoriešia sa. Ďalej e, je tu otázka otvorenosti um, Europolu. Um, predseda hovoril o tom, že by pardon, prezident Juncker hovoril o tom, že by mala byť, že, že by mala byť vytvorená nejaká európska výzvedná služba, alebo európska, európska tajná služba, European Intelligence Service. A ja si myslím, že z tohto možno odvodiť jednu vec a to, že Europol by potom nemohol fungovať e, efektívne. Teda ak e, by neprišla Takže nemôžeme ďalej hovoriť e, o tom, o čom sme hovorili v Bulhorsku alebo kdekoľvek inde. Pán Pariskopolis z Gréckého parlamentu Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem doplniť jednu vec a to, že sa veľa energie investovalo do toho, aby sme dosiahli kompromis a bola by škoda, keby táto práca nebola e, uzatvorená, teda veci, na ktorých sme sa už dohodli, keby neboli odrazené v našom texte. Veci, pri ktorých nie je dohoda, tam by diskusie mohli pokračovať a e, týka sa to aj Bulharska, určite sa to týka podskupín, otázky e, Dánska, ale zbytok e, ten prakticky e, je taký, že v našich textoch by sme mali byť dostatočne flexibilní, napríklad e, v otázke ústnych alebo písomných e, otázok, alebo v, e, pri tom, ako špecifikujeme, ako dosiahnuť dohodu, keď rokujeme o procesných otázkach. Isté by sme sa mali snažiť o konsenzus, ale ak je veľmi komplikovaný, ten konsenzus, tak by sme sa mali zhodnúť na tom, ehm, na, nejaké, na nejakom pravidle zvýšené väčšiny, napríklad dvojtretinovej väčšiny, aby e, bolo možné rozhodovať. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel dať slovo teraz dvom e, poslancom Európskeho parlamentu. chcem poďakovať sekretariatu za prácu. Um, u nás to nie je tak, že by sme mohli ako strany sa dohodnúť na kompromis a ten dáme na papier. Jadro toho kompromisu je v tom, že dosiahneme konsenzus a u nás treba určite prihľadať na to, aké sú tie základné uh, línie. Treba pracovať rýchlo, ale zároveň stanoviť určité línie, na ktorých sa v princípe zhodneme a veci, ktoré môžeme napríklad na iných zasadnutiach, tam v Bulharsku, rozpracovať. A to povedzme v podobe nejakej vykonávacej dohody alebo praktických usmernení. Lebo ak sa neobmedzíme, a to e, potom e, s, e, Jednoducho, ak sa človek obmedzí, tak vtedy robí najlepšie veci, to je také holandské príslovie, ale my potrebujeme nájsť konsenzus a um, je tu ešte jedna vec, ktorá sa týka e, Dánska. Je e, fajn e, hovoriť o partneroch bilaterálnych aj multilaterálnych, ale treba si pripomenúť, že pokiaľ ide o Bulharsko, tak napríklad ja mám pocit, že je konsenzus, aby sme Dánsko prijali ako pozorovateľa. Ja si myslím, že to by sme mali, že by sme sa na tomto mali teraz zhodnúť. Ďakujem veľmi pekne, pán Ellison a pán Diaz de Mera. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Um, ja mám jedno také zhodnotenie, jednu otázku. V prvom rade chcem poďakovať za vystúpenia, ktoré odzneli, ktoré boli veľmi kvalitné a ktoré ukazujú angažovanosť a e, e, záujem o túto záležitosť. A e, ja by som chcel eh, hovoriť teraz aj o mojom názore a môj názor je spojený s, eh, s tým, že by sme mohli začať hovoriť o novom orgáne a to aj so všetkými problémami, ktoré zo sebou nesie tento nový orgán, je spoločná eh, skupina pre parlamentnú kontrolu, parlamentné skrutírium. A ja navrhujem, aby sme začali e, vykonávať určitý pokrok a následne hodnotiť a potom korigovať. A ak e, teda, to sú štyri slovesa. Začať, pokročiť, vyhodnotiť a korigovať. Toto je veľmi dôležité pre efektívne vykonávanie našej práce, našej činnosti a ja e, mám pocit, že ja som viazaný dokumentom, ktorý vypracovalo estonské predsedníctvo a aj predsedníctvo Európskeho parlamentu, pričom sa snažíme e, pre stretnutie v Bulharsku a týmto kladieme veľký um, veľké, veľkú zodpovednosť na plecia Bulharska prizvať napríklad Dánsko, alebo teda rokujem o tom, či tam prizvať Dánsko. No a teraz by sme e, mohli dať odpoveď na otázky, ústne otázky aj písomné otázky. To by bolo dobre. Ja by som teraz e, konkrétne hovoril o týchto, o týchto veciach. Je evidentné, že má zmysel, aby, aspoň teda podľa môjho posudku, e, keď nemecká delegácia hovorí, že jedna z najlepších e, možností parlamentnej kontroly je klásť otázky a vyžadovať odpovede, či už budú tie otázky odpovede písomné alebo ústne. Predseda Moraes hovoril o jednej veci, ktorú by bolo treba rozvinúť. Európska komisia e, dostala od parlamentu, Európskeho parlamentu tisíce písomných e, otázok a mala vytvoriť e, kontrolný systém. Na čo vlastne? Na to, aby e, služby neskolabovali. A vzhľadom k tomu, že sú veľmi špecializované, ale my vytvárame e, teraz systém, ktorý nebude, nebude stáť na týchto špecializovaných službách. Čiže teraz je treba hovoriť o E, nemeckom návrhe, na, návrhu na tie ústne aj písomné otázky, ale treba e, nejaký mesačný limit e, stanoviť, pretože nie je cieľom, aby sme um, medzi týmito dvomi spolupredsednícami vytvárali nejaké pnutie. To je prvá vec. Druhá vec, Dánsko. My pracujeme veľmi rýchlo a práve sme absolvovali diskusiu o tom, že by sme mohli využiť e, naše právnické služby v parlamente aj inde a e, treba naozaj spolupracovať. My sme e, si urobili stretnutie a my vlastne nebudeme konvertovať to, o čom tu hovoríme, do nejakej formy vyhlásenia. Práve naopak, toto je materiál, o ktorom sa bude hovoriť za zatvorenými dverami s e, správnymi e, odbormi, ale ja napríklad som sa cítil byť v úlohe aj kontrolovaného, aj kontrolóra. Môj parlament je kontrolovaný aj aj kontrolórom zároveň. Takže e, tieto postupy majú svoje náležitosti a v žiadnej komore ja e, ne, napríklad proste v parlamentoch nepoznám situáciu, že by neboli pracovné skupiny. Pracovné skupiny tie majú povinnosť kontrolovať, avšak ja som ochotný, veľmi dobre ochotný, a to hovorím úprimne, um, akceptovať nemecký návrh týkajúci sa dvoch podskupín, vzhľadom k tomu, že ak dôjde k dobrému rozvoju, tak uh, ja budem prvý, ktorý s tým bude súhlasiť. Teda kto, kedy, aké operatívne, operačné kapacity, ako by to malo fungovať. A toto e, úprimne, e, keďže oni to sami navrhujú, tak možno by to mohli e, nejak napísať a potom by sme o tom mohli hovoriť. Každopádne teraz s odvolávkou na tie kľúčové otázky, ktoré tu boli predložené, ten konsenzus je pre mňa otázkou jednoznačne užitočnou, pretože nás zbližuje, pretože nás neoddeluje, pretože podporuje diskusiu a e, potom ako článok, článok 88 zmluvy o fungovaní Európskej únie predpokladá režim rovnosti medzi nerovnosť, nerovnými alebo medzi, medzi inštitúciami, ktoré nemajú rovnakú, rovnaký rozsah. E, to je veľmi dôležité takýto konsenzus udržať a preto si, e, preto si vážim názor slovenského kolegu, ktorý um, chce podporiť uh, Bratislavskú deklaráciu a ja tiež s ním hovorím, že uh, táto deklarácia hovorí o princípoch a mm, ja súhlasím a vravím áno. V princípe, v princípe vždy ide o e, otváranie nových možností. Nie je to e, nič uzavreté ani hermetické a ja by som povedal, že je potrebné v prvom rade vyjadriť e, podporu spolupredsedom a pokiaľ ide o sekretariát, tak sekretariát ten veľmi dobre vyjadril otázku významu kompromisu alebo kompromisných návrhov, ktoré nám predložili spolupredsedovia. A pokiaľ ide o trojku, tak eh, takisto je jasný eh, účel tej trojky, jej úloha a takisto úloha parlamentu v trojke. A tiež chcem povedať jednu vec. Eh, ja nemám úplnú dokonalú múdrosť sveta, ale E, myslím si, že títo dva spolupredsedovia majú pomerne široké právomoci a musia konzultovať veci s touto kontrolnou skupinou parlamentu a táto naša skupina pre parlamentnú kontrolu by mala napríklad e, sa podielať na vytváraní programu a hovoriť aj o tých kompromisných návrhoch. Hovoril som však dosť o detailoch aj o inom, avšak opakujem, že Dôležité je, aby sme schválili tento dokument estonského a predsedníctva a predsedníctva Európskeho parlamentu, e, prísť do Bratislavy, priniesť tam otázku Dánska a týchto dvoch e, skupín a toto bude e, skúška účinnosti, efektívneho fungovania a takisto otázka možnosti dosiahnutia konsenzu. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem, to bolo veľmi napomocné. Pán Diazdomera všetky príspevky, ktoré tu odznevajú, sú veľmi užitočné a ja som si istý, že ehm, budú aj, aj ďalšie návrhy, ako túto vec e, posunúť vpred, ale ešte máme pred sebou pána Vetinova, bulharského kolega. Ja som mu chcel dať slovo neskôr. Pravdepodobne bude mať dosť práce, ale chcete um, sa nejako vyjadriť? Nie? Chcete hovoriť teraz, či... Um, ja by som len e, pár slov k postupu. Ja budem hovoriť veľmi stručne, pretože súhlasím s tým, čo povedal pán Diaz, pán Diaz de na záver svojho vystúpenia. Ja si myslím, že je e, dobrý nápad podporiť tento návrh, aj tie tri sporné záležitosti. A ja myslím, že to môže byť predmetom aj v diskusii v Sofii, v Bulharsku. Ďakujem. Ďakujem, to som rád, že ste to také povedali. Um, fajn, takže kolegyňa a kolegovia, kde sa teraz nachádzame? Ehm, my momentálne ako spolupredsedovia, alebo chcete, chcete niečo povedať predtým, než... Eh, ja som chcel prísť s nejakým návrhom, ale prosím, eh, pokojne, eh, Rajvel, môžete povedať aj svoj názor. Ďakujem pekne. Ako som už uviedol, Vyslovil som isté nádeje súvisiace s koncenzom ohľadne tohto textu, teda na to, aby sme mohli prijať tento vnútorný poriadok, rokovací poriadok. Myslím, že zaznelo však mnoho otázok mnoho problémov rezonovalo v diskusii oproti včerajšku, oproti tomu, z čoho sme vychádzali včera. Myslím si, že sme sa posunuli naozaj veľmi významne vpred. Podarilo sa nám zohľadniť stanoviska jednotlivých delegácií z národných parlamentov. Môžem teda povedať, že podľa mňa e, tento rámcový dokument stanovuje základné princípy nášho fungovania, ak chceme, aby bol veľmi podrobne sformulovaný vo všetkých e, aspektoch, vo všetkých e, fázach rozhodovania, podľa mňa aby by sme sa nikdy nedopracovali k schváleniu tohto rokovacieho poriadku ani v Sofii, ani neskôr v Bruseli nepodarilo by sa nám podľa mňa dosiahnuť koncenzus. Teda mali by sme tento dokument skôr vnímať ako nejaký rámcový dokument, ktorý stanovuje rámec našej spolupráce a na základe toho by sme sa potom mohli ďalej dohodnúť na konkrétnejších veciach. Je to podobné aj pri legislatíve, ktorú poznáme z dennej praxe. Okrem zákonov ešte existujú dohody v spoločnosti, normy, morálne princípy a tak ďalej. Teda domnievam sa, že e, musíme zaujať podobný prístup k tejto veci. Teda, čo sa týka tejto otázky konsenzu, spolu so sekretariátom sme o tom diskutovali a predkladáme tu rozhodnutie konferencie predsedov. Teda ide o konsenzuálne rozhodnutie a porovnávame to aj s úrovňou kozaku, aj tam sa vychádza z toho istého princípu. Teda vo všeobecnosti sa snažíme o konsenzus aj na úrovni kozaku ale e, za niektorých e, okolností je možné e, uplatňovať aj kvalifikovanú väčšinu. Teda to znenie ostane rovnaké. A podobne aj tu. Bude to rámec, nebudeme zachádzať do všetkých podrobností. Už nemusíme stanovovať všetky ďalšie podrobné aspekty, teda sekretariát a trojka. Podporujeme princíp um, trojky, pretože sa presunú týmto kompetencií a pravomoc na ďalšie predsedníctvo. E, myslíme si, že je to dôležité. Ak som správne pochopil, tak a okrem iného nemeckí kolegovia sa domnievajú, že trojka je pracovný orgán trvalej povahy, teda aj v prechodných obdobiach medzi e, schôdzami výborov. Teda ide o 6-mesačné trvanie, keď sa národné parlamenty majú aktívne zúčastňovať tejto činnosti, možno pre menšie krajiny, je to dosť e, veľká záťaž, pracovná záťaž. Možno nemajú dostatok zdrojov na tieto úlohy, to isté platí aj pre sekretariát. Aj ten by musel vyslať personál na 6 mesiacov niekam. Teda ja by som nepodporil stanoviska, ktoré tu zazneli už si nespomínam, kto toto spomenul, e, teda tvrdenia, že by sekretariát nepracoval dostatočne efektívne. Práve naopak, čo sa týka odpovedí, tie sú dôležité. E, hovoríme už dva dní o zvýšení efektívnosti činnosti Europolu a teraz sa musíme ešte prejednať, ako zaistiť, aby Europol v podstate e, mal ešte skomplikovanú úlohu v tom, že bude musieť odpovedať na všetky tieto písomné otázky, bude musieť dodržiavať veľmi prísne pravidlá v odpovedaní na tieto otázky. Pri kontrole teda ide o kladenie otázok a tiež o získanie odpovedí. Ale Na to, aby Europol mohol pracovať čo najefektívnejšie, bojovať proti organizovanému zločinu, tak e, ne, postačí odpovedať denodene na naše otázky. Inak mu neostanú žiadne kapacity. Teda bude potrebné vytvoriť nejaký dočasný rámec, aj keď ide o veľmi zásadné veci môže to, dajme tomu, počkať aj do ďalšej schôdze. V tom prípade by sme uplatnili túto formulku, teda ešte predtým, ako sa dopracujeme konsenzu. Chcel by som zdôrazniť, že ide o rámcový dokument a zdôrazňujem ešte raz, nejde o dokument, ktorý by mal upravovať všetky otázky eh, podrobne. Inak e, sa nedopracujeme ku konsenzu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Rajvo. E, je, nie asi žiadnym prekvapením, že s tým úplne súhlasím. <laughs> nie je to prekvapením. kolegyne a kolegovia, ďakujem za všetky tieto príspevky. Ďakujem pánovi kolegovi Diaz Mera za to, že um, vyjadril názor parlamentu. Toto je záležitosť, v ktorej iste máme konsenzus na oboch stranách je veľmi dôležité, aby sme zohľadnili všetko, čo dnes bolo povedané, avšak súhlasím aj s tým, čo povedal môj spolupredseda, že toto je rámcová dohoda a ak e, vlastne pripravíme všetko, pardon, ak sa nepripravíme na to bulharské stretnutie, tak e, budeme bulharským kolegom zbytočne prirábať prácu a my potrebujeme dosiahnuť konsenzus, aj sme dosiahli konsenzus, konsenzus po väčšine záležitosti, po, podskupinu, e, myslím, zanecháme Dánsku v veľmi profesionálnym spôsobom a myslím, že sa môžeme týmito ostatnými vecami zaoberať e, celkom, alebo teda môžeme ich celkom dobre uzavrieť. A teraz by som chcel e, navrhnúť takúto spoluprácu Eh, ale môžete samozrejme namietať. Eh, ja si myslím, že treba čo najrýchlejšie uzavrieť otvorené body. Nechcel by som ich nechať eh, takéto otvorené príliš dlho. A potom by som chcel prísť s návrhom, ktorý sa týka písomnej odpovede. A tu by som nadviazal na to, čo povedal pán Diaz de Mera. Pán Diaz de Meras, teda musíme ísť určitými postupmi a následne by sme mohli sa dohodnú na tomto stretnutí, či túto rámcovú dohodu takto potvrdiť, alebo či to nechať na budúce stretnutie. Takže záverom, boli tu spomenuté nejaké kľúčové veci a ja nebudem otvárať e, to, kde už je dohoda, tam by sme jednoducho len mali ísť vpred a e, aplikovať tú dohodu. E, to si myslím je v poriadku. A to, čo spomínal cyperský kolega, teda načasovanie stretnutí, my sme toto sa snažili zosúľadiť s viacročnými programami a e, my sme začali pracovať na novom nariadení len v máji, takže konzultácie tie prebehli trocha neskôr, než normálne by boli bývali prebehli. E, moja pointa je v tom, že e, to, toto je vlastne odpoveď cyperskému kolegovi. A otázky trojky, tie sú určite veľmi dôležité a pán Diaz de Mera aj ostatní, teda môj spolupredseda, e, už spomenuli význam trojky. Portugalskému kolegovi chcem povedať, že konsenzus je jediným pravidlom, <laughs> je to jediná metodika, kde niečo musí byť napísané. Dánsky kolega spomínal, že um, a to musíme veľmi jasne e, spomenúť, že toto nie je právny názor, je to pracovný dokument, možno ani nebude um, nejaký e, formálny dokument. Toto je jednoducho pracovný materiál, ktorý možno e, nič nehovorí formálne. Možno budeme mať právne stanovisko, ja, vás, ja vám to samozrejme oznámim, ale zatiaľ máme len pracovný materiál a e, rozhodnutie o Dánsku vykonáme na následujúcom stretnutí. Pokiaľ ide o e, toho, čo hovoril írsky kolega, o dva roky môžeme hovoriť o preskúmaní, aj každé dva roky, ale aj častejšie, čiže my to rozhodnutie môžeme urobiť aj o dva roky a e, polskému kolegu, kolegovi e, pravidla o hlasovaní. E, týmto sa môžeme zabrať takisto o dva roky, takže nejde o to, že by sme sa tým vôbec nezaoberali, ale môžeme sa tým zabrať o dva roky. No a talianský kolega, toto bolo veľmi užitočné vystúpenie, pretože nemecká delegácia a z našej strany pani Ernst, obidvaja títo rečníci vyhlásili, že je tu je tu právo na odpoveď na otázky a tento a tentokrát bol vlastne aj taký návrh, že by sme predložili e, ústny pozmeňovací návrh, ktorý by bol vo forme aj písomného. O tom by sme sa mohli dnes porozprávať a zhodnúť. Ak by to bolo priateľné, môžeme sa touto cestou pustiť. Ak nie, tak by sme to mohli nechať na nasledujúce stretnutie v Bulharsku. Avšak dnes sa vieme zhodnúť. Ak sa, ak sa budeme zhodnúť, e, ak sa budeme vedieť zhodnúť dnes, tak e, by sme si tým dosť pomohli. A zmena, ktorú navrhujem, tá by bola 4.1a, e, nová vec. V súčasnosti členové JPSG môžu e, adresovať všetky ústne písomné otázky na Europol a e, tiež na stretnutiach EPSG, ale my tam môžeme doplniť slova with a prior written reply. Čiže jednoznačne v angličtine hovoríme, že odpovede musia byť písomné a JPSG požaduje vlastne písomnú odpoveď. A pán Diaz Damera a ja sme aj ostatní e, hovorili o otázke postupu a postup bude treba dohodnúť s Europolom ako agentúrou. Um, teda otázka je, ako mm, vlastne postupovať. E, my teda chceme navrhnúť takú zmenu, aby odpoveď bola vždy písomná, to je pointa. A teraz, e, ak sa dohodneme na tomto postupe, tak by to bolo fajn, ak by to nebolo priateľné, tak to môžeme písomne nejak naformulovať a riešiť to s podskupinami v Dánsku a takýto by bol teda môj návrh. Máme niekoľko možností. Ehm, e, nechcem teraz sa vyjadrovať k ostatným možnostiam. Prakticky e, sme o nich hovorili, ako povedal môj spolupredseda, ide o rámcové rozhodovanie týkajúce sa konsenzu, tých kľúčových bodov, ktoré som spomínal e, na začiatku stretnutia. Ja chcem teraz poďakovať kolegyňam a kolegom za to, že e, zo široka teda väčšinou podporili tento náš postoj. Takže kolegyňa a kolegovia, kvôli času, vzhľadom k tomu tiež, že rokujeme dva dní, toto je druhý deň, pomerne dlhé. Ja som teda bol prítomný stále, neviem, či vy všetci ste boli, pre mňa to bolo dosť dlhé, ale myslím, že viacerým sa tento postup celkom pozdáva a to je, keď, keď poslanci začnú sa tešiť z toho, že sa takéto niečo robí, tak si treba asi oddychnúť. Keď sme začali hovoriť o tých procedurálnych záležitostiach, tak sa tu, tak tu zasvietili oči doslova. Neviem, možno to nie je nejako úžasne príťažlivé, ale chápem, že niektorí to považujú za takéto. Takže teraz je otázka, či chceme vytvoriť Bulharsku veľa práce, alebo či sa chceme dohodnúť v princípe viac menej na všetkom, čo sme, eh, čo sme vlastne si povedali. Eh, ja si myslím, že dôležitá vec eh, k bodu 4.1a je otázka tých písomných a ústnych pozmeňovacích návrhov, čiže ja e, hľadím smerom k nemeckej delegácii, pani Jens tu už nie je za, par, za, stran, za parlament. Chceme e, teda akceptovať tento ústny pozmeňovací návrh, e, alebo by ste boli radšej, keby sme to e, dali na píso- do písomnej podoby, je presunuli následujúce stretnutie podskupiny a potom si vyžiadali e, názor Dánska. Takže prosím nemeckú delegáciu, aby sa vyjadrila. Pán Schuster. My by sme sa k tomu radi písomne vyjadrili. So you would like to take... Čiže chcete to presunúť na zasadnutie v Bulharsku, ak tomu správne rozumiem. Áno, aj keď nielen túto vec. Vy ste to pekne odmoderovali, avšak ostáva tu toľko otvorených otázok, ktoré nemôžeme jednoducho tu vyriešiť za 10 minút. Môžeme tu síce zostať dlhšie, ale myslím si, že neviem, či chceme zaťa- zaťažovať Bulharsko takom množstvom eh, prácom, ale neviem si predstaviť, že teraz za ten čas, ktorý je nám k dispozícii, eh, dospejeme k nejakému koncenzu. Mne sa páčila tá prvá časť, eh, ktorú ste hovorili, tá druhá časť už menej, ale dobre. Takže pred, pred, predstavme si teraz, že ste hovorili len tú prvú časť. Teda, že my písomný návrh odseku 41a posunieme do Bulharska bulharským kolegom. Um, je to v poriadku, pretože ústny pozmeňovací návrh um, sa aj tak pomerne ťažko dosahuje konsenzom tu, ale tá druhá časť čo ste, z toho, čo ste spomínali, a nechajte ma teraz dokončiť, lebo to nie je najjednoduchšie, um, tak tam sa obávam, že je to teraz eh, problematické. Druhá vec, um, môj spolupredseda spolu so mnou apeloval na to, aby sme dosiahli dohodu, rámcovú dohodu vo všetkých tých ostatných veciach. Ja by som navrhol, hm, pokiaľ nie sú žiadne výhrady, aby sme naozaj všetko presunuli na bulharské stretnutie. Môj návrh, môj návrh je, e, že tie tzv. otvorené otázky, ktoré sa snažíme riešiť e, vo viacerých delegáciách, nie sú až tak otvorené, ako by sa mohlo zdať. Tie kľúčové podskupiny Dánsko, a otázka týchto e, vlastne dodatočných vecí k ústnym e, otázkam, týmto sa nebudeme zaoberať v Bulharsku. Takže otázka je, či sa teraz hodneme, alebo či je niekto proti tomu zbytku textu, ktorý som prečítal, a môžem ho prečítať znova. Teda okrem Dánska, podskupín a nového odseku 4.1a, teda textu, ktorý je tam Čiže je to procedurálna otázka, dve procedurálne otázky, ak tomu správne rozumiem. Viete, čo je procedurálna otázka v Európskom parlamente? Ani mnoho európskych poslancov to nevie, ale procedurálna otázka. Dobre, ak áno, tak e, e prosím stručne. Môžete. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ja som ešte mala pripravené vystúpenie. Nedostal som slovo, pretože pri prvom vystúpení, ktoré som ja vnímala ako, um, ako faktickú poznámku, ja som teda pôvodne chcel povedať, e, že som bol veľmi potešený z toho, že v posledných dvoch dňoch sme naozaj intenzívne diskutovali, že došlo k výraznému posunu aj zo strany Európskeho parlamentu, aj zo strany národných parlamentov a tiež sekretariát eh, veľmi dobre pracoval, ako aj predsedníctvo. Toto som chcel povedať vo svojom vystúpení a na tom aj trvá. Myslím si, že diskusia naozaj bola veľmi eh, zameraná na cieľ a, a to eh, posunúť spoločný záujem vpred. Našim spoločným záujmom je dopracovať sa k ambicioznému rokovacemu poriadku, ktorý je predpokladom pre úspešnú činnosť tohto kontrolného výboru. Ale to, ako ste to zhrnuli, pán predseda a pán spolupredseda, to bola síce snaha všetky tie body, na ktorých sa môžeme e, dohodnúť, aby sa to dohodlo, ale myslím si, že v Európskom parlamente e, napokon je to pravdepodobne takisto ako v národných parlamentoch na základe takéhoto ústneho súhrnu nemecká delegácia nie je schopná aspoň teraz pristúpiť k hlasovaniu, keďže nemáme dostatočne v písomnej podobe jasne uvedené, o čom sa bude hlasovať. A preto by bolo podľa nás lepšie našim bulharským priateľom predsa len prenechať e, túto úlohu uzatvorenia rokovacieho poriadku až v Sofii. Ďakujem. Okay, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Kolega za vami sa chcel e, prihlásiť takisto, iba v rýchlosti. Nevidím meno. Pre Bulharsko je stále otvorených e, veľa e, záležitostí, ako je napríklad podskupina a Dánsko. Sme presvedčení o tom, že článok 2, ktorý sa vzťahuje na Dánsko, pretože sa týka eh, členov a pozorovateľov. Táto záležitosť môže ostať otvorená, ale nie eh, ako celok, ale iba eh, v tejto záležitosti s ohľadom na Dánsko. Dobre, Dobre, situácia je následná. Môj návrh ja som už nechcel dať slovo už e, nikomu inému. Ale myslím, že pán Busutil, ktorý je bývalým európskym poslancom a teraz poslancom Malského parlamentu, dostane slovo. A ďakujem veľmi, pán predseda. E, myslím si, že potrebujete nejakú pomoc. A chcel som, e, chcel som vyzvať ostatných kolegov, aby podporili váš rozumný návrh, aby sme sa dohodli aspoň na e, tomto rokovacom poriadku ako na základnej dohode, ktorá by nám umožnila pracovať ďalej na tomto rokovacom poriadku e, ďalej. A samozrejme, niektoré záležitosti vyriešime až na nasledujúcom stretnutí, e, pretože by bola škoda, ak by sme premárnili toľko času bez toho, aby sme e, dospeli ku konsenzu. Takže myslím si, že vás v tomto e, pomôžem a chcel by som vám a spolupredsedovi poďakovať za e, dobrú prácu. A čím viac budeme hovoriť o rokovacom poriadku, tým menej budeme mať priestor na samotnú kontrolu Europolu. Takže e, ďakujem veľmi pekne a e, ste mojim dlžníkom. Ďakujem, pán Busutil. Ďakujem za konštruktívnu pripomienku. Myslím si, že toto je prístup spolupredsedov, ktorý je následovný. Máme teda text, na ktorom sme sa dohodli, takže je to veľmi jednoduchý návrh. Buď e, schválime tento text a povieme nemeckým kolegom, že máme definované priestory, na, ktorom, na tých častiach textu, na ktorých sme sa nedohodli a do Bulharska príde ako podskupiny Dánsko a máme definovaný set kompromisov, na ktorých sme sa dohodli. Takže môj jednoduchý návrh, pokiaľ nechceme úplne premárniť náš čas, môžeme sa od, e, môžeme sa dohodnúť na týchto kompromisných návrhoch, ktoré som predložil. Môžeme ich znovu predložiť a potom zvyšok odložíme do Sofie. Alebo môžeme preniesť všetko do Sofie, čo je stále možnosť 2, ale, mm, ale myslím si, rovnako ako aj ostatní kolegovia, myslím si, že sa vyskytne taký závan e, podozrenia a mnohí z vás majú skúsenosti v tejto oblasti, je to, Samozrejme, toto sú oblasti, kde sme našli e, kompromis. Takže môj návrh je taký a viem, že teraz sa ľudia, ďalší ľudia chcú prihlásiť o slovo, ale prosím, buďte disciplinovanejší a všetci už hovorili sme skoro na konci našeho stretnutia musíme toto stretnutie ukončiť. Takže takýto je návrh. Bude tu možnosť A alebo možnosť B. A musíme mať úplný koncenzus v tomto zmysle. Takže možnosť A, že dohodneme sa, že určité definované oblasti, nemusím ich čítať, okrem tých, to znamená okrem nového odseku 41a, E, ktorý prejde do Bulharska, podskupín a Dánska. To všetko prejde do Sofie. A na všetkom ostatnom sa zhodneme. Je niekto, kto namieta voči takémuto postupu, voči takémuto schváleniu? Áno, nemecká, na, e, nemecká delegácia nám dá. Takže nedospeli sme e, k dohode. Takže uchylíme sa teraz k možnosti B, Chcete namietať voči popes vašej námietky? Hm. Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda. Ja som sa hlásil o slovo, ja som nehovoril nie. Mám iba jeden návrh. Eh, chápem váš predpoklad, eh, váš predpoklad že môžeme schváliť ten zvyšok, pretože e, na ktorom je koncenzus. Ak by to boli iba tie ak by boli iba tie body, ktoré ste spomenuli, otvorené pre nás, našeho hľadiska, e, ale sú tu aj ďalšie problémy, ktoré nie sú dramatické, e, ktoré sa týkajú formulácie polohy, úlohy trojky a napríklad fungovanie sekretariátu, otázka podskupín a, a potom otázka práva. Ak táto 4 body plus Dánsko budú naďalej otvorené, so zvyškom budeme súhlasiť. Thank you. Uh, colleague, sorry, um, if I can have your patience, please. Prosím o trochu trpezlivosti. Ak sa dostávame do situácie, kde pridávame ďalšie otvorené záležitosti, v tomto prípade trojku, uh, dostávame sa iba do väčších problémov. Nemyslím si, že by sme mohli takúto situáciu pripustiť. Takže držme sa môjho návrhu. Takže buď možnosť A, kde sú tieto definované oblasti, na ktorých sa zhodneme alebo nezhodneme, alebo to necháme všetko na bulharskom stretnutí, pretože, pretože ak pristúpim e, na to, čo ste vy navrhovali, tak budeme neustále opridávať otvorené záležitosti. E, takže myslím si, že môžeme súhlasiť s tým. Takže je to jasné. Takže je to buď možnosť A alebo možnosť B a v tomto prípade je to možnosť B. Takže pôjdeme do Sofie a teraz e, poprosím e, e, bulharského kolegu, aby sa k tomu vyjadril o príprave bulharského zasadnutia. Takže prosím o trpezlivosť. Nech sa páči. V poriadku. призвал Chcel by som vás vyzvať. Vybereme si možnosť A. Ako povedal e, pán e, predseda, potrebujeme plný koncenzus. E, to znamená, že v Sofii budeme mať veľmi veľa práce a každý z nás by si mal už teraz tu uvedomiť, čo, čomu budeme čeliť v Sofii a aké rozhodnutia budeme musieť prijať. Preto by som rád povedal nasledujúce. Takže prihovoril by som sa za možnosť A ak by ste akceptovali môj návrh, bolo by to veľmi dobré. Nechám to teraz e, na vás a neskôr sa vyjadrím e, k stretnutiu Sofie. Okay, um, yes, well, I see you've taken your speaking time up with a plea. Vidím, že ste využili e, svoj rečnícky čas na prozbu. Mm, to je tiež môj názor, ale však vaša žiadosť nepadne na úrodnú pôdu. Ja to zopakujem Nikdy nebudeme v perfektnej e, situácii. Skoordinovanie národných parlamentov a Európskeho parlamentu je nesmierne zložitá e, úloha a predovšetkým definovanie oblastí. Takže tí z nás, ktorí máme skúsenosti s takýmito postupmi, a myslím si, že v tomto prípade je pán Diaz de Mera tým najskúsenejším, bude najrozumnejšie sa dohodnúť na tých oblastiach, na, na ktorých na ktorých oblastiach, na ktorých sa vieme zhodnúť, ale nevieme sa na nich zhodnúť. Pán Diaz de Mera má faktickú pripomienku. Nech sa páči. Ak mi dovolíte, pán predseda, tak by som chcel eh, povedať len jednu vec, možno by bolo dobre takýmto spôsobom vyriešiť ten konsenzus, ktorý potrebujeme dosiahnuť. Ja vám navrhujem aj vám, aj celej kontrolnej parlamentnej skupine, tak ako sme tu, aby sme schválili návrh A a tým, aby sme jednoznačne potvrdili účinnosť e, našich diskusí a aby e, nemecká delegácia e, priniesla tie svoje návrhy do Bulharska, pretože toto sú určite eh, eh, tie opravy alebo návrhy, ktoré majú zmysel a je dobré, aby ak Nemecko niečo navrhlo, aby to navrhlo v Sofii. Okay, and I think those concerns would include the Troika. Áno, myslím si, že eh, predpokladám, že to by obsahovalo aj trojku. Rajvo, ďakujem pekne. Vážení kolegovia, nastolili sme bod, v ktorom bol už prijatý konsenzus na úrovni konferencie predsedov. V podstate konsenzus bude základom príjmania rozhodnutí. O tomto sa rozhodlo. Myslím si, že naša dnešná diskusia sa dostalo k tomu istému bodu. Teda v princípe máme konsenzus a chcel by som sa obrátiť do našich nemeckých a aj cyperských priateľov, či po zvyšku textu by, ak by teda neboli námietky, aby sa dodržal tento duch, aby sme si uvedomili, eh, koľko veľa energie, času a námahy sme vložili do dosahovania tohto kompromisu je možné uzavrieť správu na základe e, zvyšku, teda toho, čo je dohodnuté. Je to predsa živý dokument, nie je vytesaný do kameňa. Nikdy sme netvrdili, že po tom, čo sa príjme rámcový dokument, že nebude možné ho meniť. Nie, práve naopak. Opakujem, že bude možné ho upravovať aj v budúcnosti, ale na to, aby sme mohli sa dostať e, k jadru veci, je potrebné dohodnúť sa na rámcovom dokumente, aby sme mali stanovené interné pravidlá našej práce. Okay, Cypriot colleague, please. Ešte cyperský kolega. Ja by som chcel objasniť naše stanovisko, ak dovolíte. Keďže otázka Dánska je ešte stále otvorená, chceme, aby článok 2 celý bol tiež otvorený, čo sa týka členov, členov s hlasovacím právom a pozorovateľov vo všetkom ostatnom v podstate súhlasíme. Súhlasíme s predloženým textom. Aga meil oleme ju selles osas ka kokku leppinud. Takže už existuje dohoda o tom, že Dánsko je zásadnou témou, e, ktorá sa bude prejednávať na našom najbližšom stretnutí. E, o Ide o štatút pozorovateľa a to sa bude prejednávať na domu v Sofii. Dobre, takže v prípade Cypru teraz je Ačko už priateľné. Vy teda hovoríte, pokiaľ bude jasne stanovené, že sa zdôrazní aj článok 2 a tiež práva a výsady členov a tiež členov s hlasovacím právom a pozorovateľov. Toto všetko musí byť nechané do Bulharska. Dobre, takže A, dobre, takže teraz Nemecko. Už len Nemecko to rozhodne. Ja neviem, prečo to celé stojí a padá iba na nás. Ja budem musieť ešte raz predložiť návrh, aby sme si zvolili teda možnosť A, a použijem teraz presne slova pána kolegu Diaza Demeru, ak sa dokážeme dohodnúť na tom, že záväzne v Sofii sa prejednajú tie posledné štyri body, ktoré neprednášame poprvýkrát, ale neustále opakujem od včerajška, aby sa to dostalo opäť na program a ak by to získalo väčšinou podporu v Sofii, tak aby sa stali súčasťou e, pozmenenej verzie. Inak by sme to podporili teda ešte raz tie štyri veci. Chceme len poprvé, aby trojka bola popísaná so svojimi úlohami. Myslím si, že to nie je dramatické. Ďalej druhá vec, sekretariát, to nemusím doplňať. Ďalej po tretie podskupiny, to bolo tak otvorené A ďalej po štvrté právo klásť otázky plus Dánsko. Toto je balík, ktorý označujeme e, za otvorený, aby sa prejednal v Sofii. Inak by sme to podporili. Vy v podstate otvárate nové témy, sú tu ďalší kolegovia, ktorí žiadajú o slovo Slovensko, Polsko a podobne, aby sa otvorili aj ďalšie témy. Viete, čo presne robíte? Otvárate témy, ktoré sa môžu rozšíriť o ďalšie. I mean, the issue is, can we agree what was already... Môžeme sa teda dohodnúť na tom, čo už bolo odsúhlasené a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 Sorry, colleagues, we're just, the co-chairs are discussing the German proposal. Prednávame teraz nemecký návrh, ak dovolíte, chvíľku strpenia. Hello, colleagues. Um, I have news. Um, we have had a Prediskutovali sme to, máme nové správy, máme ďalšie neriešiteľné body od minimálne dvoch delegácií, ktoré sa nedajú vyriešiť. Okrem toho, čo predniesla nemecká delegácia, budeme musieť teda pristúpiť k možnosti B nie je možné dosiahnuť konsenzus, takže sa stanoví nová lehota na pozmývacie návrhy a budeme musieť teraz prejednať celý balík v Sofii na novo. Je mi ľúto, že sa nám nepodarilo dopracovať takú koncenzu. Nemyslím si, že to bola strata času. Myslím si, že v tých oblastiach, kde sme dosiahli dohodu, už dohodu máme. A na základe toho budeme ďalej pracovať. Ďalšie oblasti, v ktorých ešte nie je dohoda, sa predložia písomne a stanoví sa nová lehota na pozmiace návrhy. Ak dovolíte, ešte by som dal slovo nášmu bulharskému kolegovi, aby sa vyjadril k plánu bulharského stretnutia. Čaha, čaká ho namáhavé stretnutie. Ďakujem pekne, vážny pán eh, Moraes, vážený prítomný, ďakujem pekne za obrovské úsilie, ktoré ste vynaložili snahe dopracovať sa k dokumentu, ktorý ste dnes chceli schváliť. Tieto dva dní nám dali možnosť spolupracovať, snažiť sa o dohodu. Dosiali sme dohodu v mnohých e, aspektoch. A vďaka veľkému nasadeniu všetkých e, zúčastnených strán v Sofii sa nám podarí dosiahnuť dohodu aj v tom, v čom sme zatiaľ ešte dohodu nedohodli. Chceli sme získať viac času, aby ste mali priestor pozrieť si Sofiu. Sofii je e, toho veľa čo vidieť, e, je tam bohaté kultúrne dedictvo, ale vzhľadom na tento vývoj situácie budeme mať menej voľného času a e, viac práce. 18. a 19. marca 2018 skutočne stretnutie v Sofii. Rozošleme pozvánky všetkým a Veríme, že si nájdete čas pricestovať do Sofie. Zatiaľ totiž celý proces ešte neukončený. Ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným, obom spolupredsedom aj Estonsku. Ešte predtým, než odídete, chcel by som sa poďakovať všetkým poslancom národných parlamentov za ich usilovnú prácu za posledné dva dní, všetkým spolupracovníkom, nášmu sekretariátu za všetko úsilie vynaložené. Nebolo to zbytočné. Tešíme sa na ďalšie stretnutie a na konštruktívnu diskusiu. Ďakujem. On behalf of my co-chair also, Mr. Aj v mene môjho spolupredsedajúceho sa všetkým eh, chcem poďakovať.